Dear colleagues. Kolegyne, kolegovia, začíname. Prvým bodom nášho programu je prijatie programu. No a predtým, než ho príjmeme, tak by som vás chcela informovať, že máme dve zmeny programu. Poprvé, správa pána Gajera, bod číslo 15 o absolutóriu za rok 2009 pán Gajer požiadal, aby sa hlasovala ako poslednom, e, pretože e, nemôže. Nože, prosím, nasadte si sluchadla, aby ste ma počuli. Takže práve som vás informovala, kolegyne, kolegovia, že meníme program. Správa pána Gajera, bol číslo 15. Pán Gajer požiadal, aby sme o jeho e, správe hlasovali ako poslednej kvôli jeho povinnostiam nemôže prísť na začiatku, takže myslím, že to môžeme prijať bez problémov. No a druhá zmena je výmena bodov číslo 10 a 11, pretože pani Balcány, spravodajkynia pre rozpočet na rok 2012, požiadala, aby príď, mohla prísť o 9.30, takže ak súhlasíte s týmito zmenami, a tak návrh programu bude s týmito zmenami prijatý. a vidím, že nikto nie je proti, takže program je prijatý. Ešte by som chcela informovať, že tak ako to je zvyčajné, zasadnutie sa vysiela na internete. Druhým bodom je schválenie zápisníc zo 14. februára a 28. februára tohto roku. Tie zápisnice budú prijaté, ak do konca zasadnutia nebudú vznesené žiadne pripomienky a námietky. A teraz prejdeme k bodu číslo 3. Oznámenia predsedkyne. Chcela by som vás len informovať, že rozhodnutia koordinátorov vám oznámim zajtra. A ďalej by som chcela dodať, že 16. marca sme sa zúčastnili na druhom zasadnutí pracovnej skupiny Európskej komisie o kondicionalite a sekretariát vám dal zápisnicu prvého zasadnutia, no a čoskoro vám poskytne tiež informácie o druhom zasadnutí. No a teraz prejdeme k bodu číslo 4 nášho programu. To je správa Michaela Teurera o čerpaní prostriedkov zo kohezných a štrukturálnych fondov poučenia do budúcnosti EÚ No a chcela by som požiadať spravodajcu, aby nás uviedol do problematiky. Na diskusiu máme približne 30 minút. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsednička, milé kolegyne, kolegovia. Pre mňa je to premiéra, totiž to moja prvá správa na tému, ktorá sa týka nás všetkých, a totiž čerpanie na problémy s čerpaním prostriedkov z štrukturálnych a kohezných fondov. už sa uskutočnili isté diskusie, zaujímavé vypracovanie pracovného dokumentu, ktorý máte. No a to ešte nie je vlastná správa. Len sú tu určité podnety do diskusie, a to kvôli tomu, lebo čerpanie je neustále predmetom diskusí v Európskom parlamente ale aj predmetom diskusí v členských štátoch, ako aj v regiónoch. 500 operačných programov neulahčuje zhodnocovanie nejakej všeobecnej, všeobecného čerpania. Môžeme hovoriť eh, o problémoch a bude teda eh, úlohou našou eh, zhromaždiť všetky informácie o tom, či sú nejaké modely e, porovnateľe v jednotlivých regiónoch, tak aby sme mohli vyvodiť e, všeobecné e, závery pre politiku na európskej úrovni. Navšak, najskôr však potrebujeme základ informačný a myslím, že by sme teraz mohli hovoriť s komisiou o tom, ako by sme všeobecne mohli zlepšiť takéto informácie preto, aby sme dostávali aktuálne informácie od akciových spoločností, na akciových e, burzách, žiadame kvartálne správy. Myslím, že tak ďaleko v tejto otázke netreba zachádzať, že budeme žiadať štvrťročné správy o, o operačných programoch. Myslím, že by je však dôležité, ako my môžeme byť aktuálne informovaní o otázkach, či sa dajú vydať prostriedky, pretože len tak sa dá reagovať a dajú vyvodzovať závery a plánovať, ako sa môžu riešiť prípadné problémy. Správa poukazuje na problémy, ale súčasne aj na dobré postupy pre programovacie obdobie 2009-2013. No a v ďalších diskusiách by sa malo, malo ísť o to a teraz už sa teším na spoluprácu s tieňovými spravodajcami, sprav- so spravodajcami ostatných skupín, aké poučenia vyvodíme z analýzy. Dôvody problémy s čerpaním, ktoré poznám, spočívajú v tom, že sa prelínajú dve obdobia a vykonanie plánovacích období totiž obdobie 2000 až 2006 až 2006 až 2013. Okrem toho je často, čím už je veľmi neskoro, sa začalo s vykonaním operačných programov, pretože sme nevedeli, aký je finančný rámec, no a preto sa hovorilo o N plus 2 a N plus 3. Okrem toho má úlohu, e, zohľadajú úlohu aj dopady hospodárskej krízy a s tým spojené využívanie prostriedkov v členských štátoch, ďalej regulačné požiadavky regionov. Tu sa hovorí o problémoch kompatibility, napríklad spôsobené národným, národnou legislatívou, ktorá nie je v súlade s európskymi pravidlami a to treba preskúmať ďalej. Rovnako je problém je s omaškaním zriadovania príjmania národných a európskych predpisov no a ďalej sa poukazuje na legislatívne medzery alebo nejasné no, pravidlá v niektorých členských štátoch. V členských štátoch sú čiastočne tiež problémy s rozhodovaním o hierarchii a rovnako o nedostatočnom oddelení, oddelení medzi úradmi, no a v niektorých prípadoch sa vytvorilo príliš veľa orgánov a úrovní, čo skomplikuje realizáciu programov. Problémy často tiež sú v eh, kapacite, v nedostatočnej kapacite na regionálnej a čiastočne aj na národnej úrovni. Tu sa hovorí o problémoch s riadným systémov, informačných technológií a implementácie národných eh, usmernení. Myslím, že potrebná je silnejšia kontrola, ale otázka je, či kontrola a realizácia nie sú v istom konfliktnom vzťahu. Preto sa treba sústrediť na zlepšenie absorpčnej kapacity, ktoré na otázku najlepších postupov a na to, ako ich čo najlepšie uplatňovať. A preto z môjho hľadiska sa treba zamyslieť nad tým, či procesy sa dajú zjednodušiť, ako predísť e, chybovosti. A rovnako si myslím, že by sme sa mali zamýšľať nad tým, či dôraz v prípade rozpočtovej kontroly a dozoru budeme klásť na podvody, nielen na formálne plnenie všetkých eh, eh, pravidel. Takže tu to je dôležité na odstranenie miery chybovosti. Kontrola kontrolnej činnosti je dôležitá, takže otázka je, či takými menšími pravidlami môžeme eh, odbúrať byrokraciu konečné pravidlá a usmernenie pre členské štáty sú mimoriadne dôležité, takže v ohľade, s ohľadom na budúcnosť je tu požiadavka na schválenie finančných perspektív. No a na záver myslím, že ďalšie možnosti na zlepšenie efektivity a absorpčnej kapacity sa dajú nájsť aj v iných príkladoch, pričom správa a samozrejme neposkytuje nejaký vyčerpávajúci zoznam, ale prispieva k riešeniu v období, kedy sa podobné úvahy e, robia na rade, komisie a v regiónoch no a preto myslím, že my ako parlament sa musíme zapájať do tejto diskusie. Chcel, chcel by som ešte raz dôrazniť, že dnešnú diskusiu považujem za prvú výmenu názorov a som vďačný a teším sa na stanoviská a diskusie s inými politickými skupinami a považujem za dôležité, eh, aby sme tie skúsenosti, ktoré máme z regiónov, z výboru regiónov, z obcí a miest, aby sme ich eh, využili, zohľadnili v rámci diskusí a chcel by som ponúknuť ostatným, ostatným skupinám, aby sme spoločne pracovali na tejto správe a samozrejme to platí aj pre platí, eh, aby sme aj komisii a rade predložili takúto ponuku a už teraz by som chcel poďakovať za vynikajúcu spoluprácu so sekretariátom, ktorí mi veľmi pomohli pri vypracovávaní tohto pracovného dokumentu. Za to veľmi pekne ďakujem. Ďakujem pekne. Michal Teurer. Tak ako povedal spravodajca, toto je prvá výmena názorov. Takže posúdenie návrhu správy sa uskutoční v máji. No a ako prvý teraz dostanú slovo tieňoví spravodajcovia no a ako prvý Viktor Boštinár. Okay. Imagine that my colleague... Ďakujem pekne. A moja kolegyňa Sofia Kony je tu zastúpená pánom Lambertom. Ja vítam tie usmernenia, ktoré, na, ktorými nás práve oboznámil Michal Torer No a chcel by som povedať, že bez predlžovania dnešných diskusí by som chcel povedať, že podľa môjho názoru táto správa je nielen aktuálna, ale mimoriadne dôležitá predtým, než budeme hovoriť o budúcich eh, finančných výhľadoch, pretože je dôležité poučiť sa z minulosti, tak aby sme dokázali zlepšiť riešenia alebo nástroje, ktorými sa dá zvýšiť a zlepšiť absorpčná kapacita do ďalších eh, finančných perspektív, pretože ak sa pozrieme na čísla, sú skutočne znepokojujúce, alebo niektoré čísla v správe alebo usmerneniach, ktoré nám, s ktorými nás oboznámil pán Tojer, sú skutočne znepokojujúce. Najskôr by som rád povedal, že je dôležité, aby sme v budúcnosti identifikovali opatrenia na zvýšenie administratívnej kapacity a rovnako myšlienku, že Európska komisia v budúcich dohodách o partnerstve medzi komisiou a členskými štátmi by mala zaviesť niekedy záväzné veci, tak aby sa vytvoril tlak na členské štáty, aby po ne implementovali a prijali opatrenia, na to, aby sme predišli situácii, ktorú máme dnes. Po druhé, spojené s problémom absolučnej kapacity, je tiež eh, otázka počtu ľudí, ktorí pracujú v štátnej správe členských štátov. Myslím, že je dôležité vypracovať nejaký inštitucionálny rámec pre ľudí, ktorí pracujú v oblasti implementácie európskych fondov. Poprvé stabilita. Ako zabezpečiť stabilitu pre ľudí, ktorí pracujú na absorpčnej kapacite. Po druhé, ako dať podnety ľuďom, aby boli dobre platení a aby riadne odvádzali svoju prácu efektívne. Pretože v rumunskom prípade, kde ľudia nedostávajú dostatočnú mzdu, kde nie sú motivovaní aby pracovali na čerpaní miliónových súm, tak je utopické domnievať sa, že niekto, kto dostáva mesačne 250 eur, bude odvádzať dobrú prácu pri absolvovaní miliónov. Pretože to je nemožné. Čo by mohla urobiť Európska komisia a čo my, Európsky parlament, môžeme urobiť na zlepšenie? Po tretie, ako sa vyhnúť politickej interferencii? Môžeme hovoriť o stabilite, ale je dôležité vyhnúť sa politickým, politickým zásahom do inštitúcií, ktoré sa zaoberajú financovaním. Ja to poznám nielen z Rumunska, ale aj z iných eh, krajín <laughs> Strednej Európy. No a po tretie, je dôležité tiež zaviesť isté záväzné pravidlá aké sú povinnosti vlád českých, členských štátov, aké sú ich povinnosti na regionálnej úrovni, aké sú práva povinnosti na lokálnej úrovni. Pretože tendencia, že centrálna vláda plne kontroluje všetko, no a lokálna, regionálna úroveň majú len veľmi malé právomoci alebo vôbec žiadne. No a to treba tiež napraviť. Zjednodušenie. Pán Teurer to povedal veľmi jasne a ja vítam túto myšlienku a viem, že náš výbor reči je veľmi pracuje veľmi tvrdo, ale dôležité je tiež spolupracovať s beneficientami, aby sme v, spolu, v rámci spoločných snách identifikovali nevyhnutné údaje na zjednodušovanie a ľahší prístup. Pretože inak alebo je to stále veľmi komplikované. Byrokracia je stále to premeno na ramenách štátnej správy. No a na záver by som chcel povedať, že je veľmi dôležité prispieť prostredníctvom pozmeňujúcich návrhov k lepšeniu správy. No a som si istý, že náš výbor úspešne vypracuje prácu a správu, ktorá bude inšpiráciou pre nás, pre komisiu a pre e, ďalšie diskusie, keď budeme hovoriť o budúcnosti koheznej politiky. Ďakujem pekne, Viktor. Teraz Lambert van Nistelrooy. Ďakujem pekne. Pani Augenie je tieňová spravodajkynia, ale je vo vlaku ktorý mešká. Dobre, ďakujem veľmi pekne. Mene pani Aukeny. Myslím, že identifikujeme, alebo všetci poznáme aj problémy na začiatku. Teraz sme už ale v strede procesu, takže môžeme sa pozrieť aj už do budúcnosti, do budúcich rokov. Finančné problémy hlavne čo sme urobili, dali sme štátom možnosť použiť nejaké spolufinancovanie štátne a súkromné. Nie je možné detailnejšie zistiť, prečo niektorým krajinám sa podarilo čerpať a niektorým nie. A rovnako stanovisko k iným nástrojom financovania. Viete, nástroje zdieľania rizik, jeremy a ďalšie veci. To môže byť skutočne dôležité Takže to nie je len zranie sa späť, ale tiež to zohľadňovanie signálov 5. správe o politike súdržnosti, správe výboru Jury, pretože mnohí ľudia čítajú naše dokumenty. Ďalej je pravdou, že treba si všímať jednotlivé krajiny, pretože niektoré krajiny skutočne E, zdvojnásobnú administratívnu kontrolu a nie je na, je na členských štátoch ako národné úrovne, regionálne úrovne to robiť. No a toto má vplyv na výsledok. No a ďalej, tiež sme o tom už viackrát hovorili, o centralistických alebo centrálnych, centralizovaných alebo decentralizovaných štátoch. To tiež má dopad na výsledok. Ak niekedy chcete zapojiť súkromné spoločnosti, tak je potrebný decentralizovaný prístup. No a nemôžem dodať, že pani Aukeny skutočne chce povedať niečo o schéme jednotného auditu, systém jednotného auditu, to ste ešte hovorili, a o kontrolách, ktoré sú spojené s touto vecou. No a v tomto momente tu zaznieva skutočne obrovská kritika kolegov z kontrolného výboru, z kontrolných výborov, že vaša správa možno prispieť k nejakým zmenám. Niektoré krajiny to robia dobre, niektoré zle. No a v tomto prípade, ak je to potrebné, tak to môžu zdieľať. Takže trošku viac politické by bolo pre nás priateľné. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Aj Durile. Teraz tiež nie je, takže Oldřich Vlasák. Chcete povedať niečo? Vážená pani predsednička, ja osobne vidím ešte jednu vec, ktorá je veľmi dôležitá pre konečných príjemcov, a to je snaha o to, aby jednotlivé kontroly na seba nadvezovali, aby si odovzdávali informácie a aby sa jedna vec nekontrolovala napríklad 4 krát. Viete, že máme štátne kontroly a kontroly implementačných orgánov. Myslím, že v období informačných technológií by sme sa mali zasúdiť o to, aby to, čo už bolo raz kontrolované, aby sme tie výsledky odozdávali ďalej, aby sme mali jednotný systém. To je hlavná pripomienka. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. Ani ďalší deň vyspravedať sa tu nie je. Takže slovo teraz zostane Evgení Kirilov. Pani predsednička. No problémът с усвояването съществува и... Táto správa prišla v správnom čase a ten problém e, absorpcie alebo čerpania prostriedkov je vždy prítomný a preto je potrebné zanalizovať situáciu a tiež prijať patričné opatrenia Nepoznáme, aká je miera čerpania, pretože nemáme všetky potrebné informácie. Možno existuje rozdiel medzi tým, čo bolo postúpené alebo čo dostal ten finálny e, čerpateľ alebo čo dostali ostatní. Bulharsko je jasným príkladom 16 postúpených prostriedkov a 11 16% išlo o 11% tým finálnym poberateľom a tam je rozdiel medzi číslami. A tieto čísla potom poukazujú aj na nepríjemnú tendenciu. tendenciu to čerpanie je približne vo výške 22 alebo 23 ale už sme v polovici obdobia. A tiež existujú rozdiely medzi tými, ktorí sú na čele zoznamu a ktorí sú na konci. Aj to je teda problém. a tiež problémy, ktoré sú v iných krajinách vypuklejšie ako v druhých. Aké opatrenia by bolo potrebné prijať? E, proste také opatrenia, ktoré vyplývajú z tohto nerovnakého čerpania a samozrejme zjednodušovať postupy, aktualizovať postupy, to všetko platí a ísť smerom k účinnejším kontrolám, je potrebná aj európska analýza, aj analýza na národnej úrovni a tieto by umožnili stanoviť pravidlá, ktoré treba aplikovať. A takéto informácie by boli užitočné pre členské štáty, pretože e, členské štáty sú skutočne pod tlakom, že musia tieto prostriedky vyčerpať. A často sa stáva, že tí poberatelia robia chyby, pretože nevedia, čo majú presne urobiť, aké postupy majú aplikovať. Takže problém čerpania a schopnosti je na všetkých úrovniach. Je potrebné, aby sa dokumentácia dobre pripravovala aj pre nasledujúce etapy, aby členské štáty sa vedeli dobre pripraviť na nasledujúce obdobie. Tiež nesmieme zabúdať na to, že netreba brať do úvahy len čísla, ale aj skutočné výsledky, ktoré sú dôležité. Ďakujem pekne, Evgeni. Teraz pani Manesku. Mulțumesc, doamna președintă. Ďakujem, pani predsednička. Na úvod by som pogratulovala kolegovi Terrorovi za jeho iniciatívu. Táto správa je podľa môjho názoru naozaj veľmi správne načasovaná a je to ambiciózna správa vzhľadom na to, že takáto analýza sa naozaj veľmi ťažko realizuje. Analýza dôvodov, prečo niektoré členské štáty dosiahli dobré výkony a iné menej. A je ťažké dosiahnuť takúto analýzu, je veľmi zložitá. ale my ju samozrejme potrebujeme hlavne perspektíve budúceho finančného programovania, ale aj hlavne do konca tohto obdobia. Členské štáty, ktoré sú v ťažšej situácii teraz, aby našli čo najlepšie riešenia, aby dosiahli lepšie čerpanie finančných prostriedkov. Hovoríme o byrokracii, o neschopnosti alebo o teda takej ťažkopádnosti administratívy, nedostatku nadšenia miestnych samozpráv. Dôvody sú rôzne. My musíme nájsť riešenia na tieto problémy. Či už na konci programového obdobia alebo pre nasledujúce obdobie také riešenia ako jediné audity, spoločné postupy riadenia fondov, či už štrukturálnych alebo kohezných. To všetko sú riešenia, ktoré majú obrovský potenciál. Ešte raz gratulujem spravodajcovi a želám mu veľa šťastia. Ďakujeme pekne. Toto bola posledná rečnička na zozname. Neviem, či by sa komisia chcela vyjadriť k tomu, čo si vypočula v diskusii. Pán Martin. Pani predsednička, ďakujem. Rád by som zareagoval na to, čo tu odznelo. Poprvé, samozrejme, vítame záujem vášho výboru o túto tému. Je to téma, ktorá zaujíma nás aj vás. Prečítali sme si návrh správy naozaj veľmi pozorne a zodpoveda do veľkej miery našim vlastným úvahám. My sme samozrejme tiež sledovali využívanie prostriedkov v prvých rokoch tejto programo- tohto programovacieho obdobia, aby sme videli, ako to funguje, aby sme mohli vylepšiť e, veci do budúcna. Takže na mnohých veciach sa naozaj zhodneme. Ešte možno jeden doplnkový prvok, ktorý by sme radi mali zohľadnený tam ide o predlženie programov na roky 2026, takže máme tu určité prelínanie programovacích období. Je to jedno z opatrení, ktoré bolo prijaté v reakcii na finančnú a hospodárskú krízu, teda aby členské štáty mali možnosť programy 2026 predložiť o 6 mesiacov, čo zhoršilo ešte tú otázku prelínania. A toto je jeden z faktorov, ktorý potom viedol k meškaniu v niektorých členských štátoch, pokiaľ ide o využívanie nových programov. Samozrejme, že otázka využívania prostriedkov sa rieši pravidlami M plus 2 a M plus 3. A my chceme naozaj stimulovať členské štáty v tom zmysle, aby absorpcia napredovala určitým tempom, pretože ak sa tak nedeje, tak e, sa strácajú rozpočtové prostriedky. A bola to teda reakcia na krízu, zmena pravidla M plus 2, M plus 3, ale teraz to už bude platiť, takže toto má byť taký stimul pre členské štáty. A už to tak aj vnímame. Pozrite sa na využívanie rozpočtových prostriedkov v roku 2010. Tam ten pokrok uvidíte. Tá absorpcia v minulom roku bola dobrá. 106 predpokladaných prostriedkov bolo využitých, čo je naozaj dobré znamenie toho, že sa pokrok urychľuje. Využívanie prostriedkov pre všetky členské štáty zo zvojového a z kohezných fondov e, sa vylepšili, ale je tu veľký rozdiel medzi členskými štátmi v niektorých e, štátoch, tých, ktorým sa dali najlepšie, je to už viac než 30 Takže k tým ponaučeniam Súhlasíme s tým, čo správodajca uvádza v správe a čo odznelo z úst ostatných poslancov. Je tu viacero odlišných prvkov, niektoré z nich je možné do budúcna inak upraviť napríklad zjednodušenie postupov za každým, keď je to možné. Otázka napríklad harmonizácie kritérií je veľmi dôležitá a O tom sme už aj s vami hovorili a iste využijeme aj iné možnosti, ďalšie možnosti na prediskutovanie kapacity, stabilita v prípade riadiacich pracovníkov. Toto je komplexná činnosť, je potrebné stávať na skúsenostiach eh, personálu, Ehm, naozaj potrebné, aby tu bola stabilita toho personálu. A ešte ďalšia vec, to je zabezpečenie predkladania tých projektov tak, aby v prípade prijatia nových programov príslušné úrady boli pripravené, aby nezačali hľadať projekty, ale aby už tu bola takáša projektová databáza, aby tie výdavky, vydávanie tých prostriedkov mohli začať okamžite. Je potrebné si uvedomiť, že jednoduché, jednotné riešenie neexistuje, že v členských štátoch sú rôzne osobitosti a našim cieľom je ponaučiť sa zo skúseností, pokiaľ ide o regulatórny postup. A k tým ďalším prvkom budeme spolupracovať s členskými štátmi, aby sa nám podarilo zmierniť riziká, ktoré sme identifikovali a ktoré sú zdôraznené aj v návrhu správy. Ďakujem. Ďakujem, hovorí pani predsednička mene kolegov by som ráda DG Regi a komisii povedala následovné. Formálne hodnotenie celého obdobia 2007-2013, teda absorpčnej schopnosti, kedy by sme mohli toto hodnotenie dostať? Kedy predpokladáte, že by ste nás mohli poinformovať možno nad rámec toho, čo sme si vypočuli už dnes? Pani predsednička, momentálne sa nachádzame vo fáze dokončovania a vypracovania našej výročnej správy za 2010, takže tam je relatívne detailná analýza a sú tam aj závery vyplývate z tejto analýzy. Do konca apríla Isté budeme schopní prísť pred váš výbor a upozorniť vás na hlavné body našej výročnej správy, teda na hlavné body našej analýzy, pokiaľ ide o čerpanie finančných prostriedkov z našich fondov v rôznych členských štátoch. Ďakujem pekne, hovorí pani predsednička, to by bolo výborné, lebo návrhom správy sa budeme zaoberať e, koncom mája, takže keby ste prišli v tom apríli, tak by to istotne bolo napomocné aj pre správodajcu. Nech sa páči, Michal Trojer, máte slovo. Ak sa chcete vyjadriť, áno, ďakujem, toto je veľmi dôležité, teším sa na túto analýzu, pretože by sme sa ňou chceli podrobne oboznámiť. Na záver chcem povedať následovné. Ide o postup podľa článku 50, to znamená, že výbor EMPL je tiež pridružený. Toto musíme zohľadniť, raz som, len som vás na to chcel upozorniť. Takže takéto kontakty medzi nami e, sú na mieste, sú žiadané, aby sme dosiahli jednotné stanovisko v parlamente, kde tu nie sú žiadne prekažky, ktoré by sa nedalo prekonať. To je prvá vec. Druhá vec, ja teraz zbieram príklady. Ak máte nejaké takéto príklady, ak viete uviezť nejaké konkrétne problémy, tak sa so mnou prosím spojte, teším sa na diskusiu. No, možno nájdeme aj príklady dobrých, dobrej praxe, hovorí pani predsednička. Dobre, takže v máji budeme pokračovať v diskusii a ak to chápem správne, spravodajca práve vyzval všetkých, ktorí majú chuť e, prispieť, e, aby to urobili už teraz, aby nečakali až na lehotu pre návrhy. Teraz poďme k bodu číslo 5. Je to správa kolegu Jana Obrichta. Ide o finančné pravidla uplatniteľné na ročný rozpočet únie. Ja by som navrhovala zmenu postupu. Bežne najskôr vypočujeme spravodajcu a komisia vystupí až na záver. Ak Jan nemá nič proti tomu, začali by sme prezentáciou komisie k tejto zložitej správe a potom dostane slovo spravodajca a ostatní kolegovia. Takže komisia. Znova to bude pán Martin. Mohli by ste nás uviezť do problematiky vysvetlíte nám to najdôležitejšie, najzložitejšie, lebo je to naozaj veľmi zložité nariadenie. Ďakujem vám pekne, pani predsednička. Ja sa teraz pokúsim stručne vysvetliť z hľadiska koheznej politiky, aké dopady budú mať navrhované zmeny finančného nariadenia v súvislosti s organizáciou vzdielaného manažmentu, vzdielaného riadenia. Na úvod chcem zdôrazniť, ako to momentálne vyzerá, pokiaľ ide o kontrolu, audit, pokiaľ ide o vydávanie prostriedkov v rámci koheznej politiky do roku 2013 a potom sa budeme zaoberať tými zmenami, ktoré budú vyplývať zo zmeny finančného nariadenia navrhovanej komisiou. Takže obdobie 2007 až 2013 komisia systém nastavila tak, že sa v členských štátoch realizoval systém, proces kontrolovania súladu. Členské štáty opísali svoj systém a potom sa kontrolovalo, či dochádza k súladu. Najskôr to robil národný auditor. Komisia si to potom preštovala túto správu a mohla dať zelenú, keď bola spokojná e, s tým, ako systém v členskom štáte funguje. Takže takto to fungovalo od začiatku programovacieho obdobia. Počas implementácie programu boli v členských štátoch toto zakomponované tri hlavné orgány, pokiaľ ide o kontrolu a audit. Riadiaci orgán riadi program a má primárnu zodpovednosť za kontrolovanie toho, že projekty sú financované náležite a že výdavky, ktoré sú predkladané na spolufinancovanie, sú v súlade so všetkými pravidlami. Tento úrad kontroluje Mm, robí kontrolu v tej, na tej prvej úrovni, e, pokiaľ ide o príjemcov. Potom je tam potvrdzujúci úrad, certifikačný úrad. E, toto je kontrola na druhej úrovni a toto kontroluje výdavky predtým, než sa pošlu na spolufinancovanie komisii. Takže skrátka tento certifikačný úrad e, potvrdzuje, že riadiaci úrad e, kontrolu realizoval náležite v tom zmysle, že všetky pravidlá, všetky podmienky boli splnené, ešte než teda e, komisia dostane žiadosť o preplatenie výdavkov. A tretí Takže tento certifikačný úrad vlastne certifikuje, potvrdzuje, že kontrola prebehla, že všetky výdavky e, sú náležité, že teda komisia môže e, v pokoji, v pokoji vyplatiť. A potom je tu kontrolný úrad, ktorý robí audit, je to externý úrad, ktorý zabezpečuje náležité fungovanie celého tohto procesu. Je v tej poslednej fáze, tretej fáze kontroly, teda do celého postupu vstupuje až po certifikačnom úrade a každoročne vykonáva audit vychádzajúci zo vzorky projektov a teda vlastne kontroluje, či všetky tie projekty boli v súlade s pravidlami. Takže kontroluje tie predchádzajúce úrovne kontroly. Ešte raz opakujem, vychádza zo vzorky. To sú teda tri úrady, ktoré sa tohto postupu zapájajú. No a komisia teda e, dostáva výsledky e, z e, kontrol týchto jednotlivých úradov a každoročne dostávame aj auditorské stanovisko. Komisia dostane takéto výročné stanovisko o fungovaní systému. Takže ak to stanovisko toho kontrolného úradu je pozitívne, tak e, komisia vie, že sa môže spolahnúť na ten proces certifikácie a že e, rizika preplatenia nejakých e, nezrovnalostí, že takéto rizika sú veľmi nízke. Toto takto funguje počas celého toho programovacieho obdobia. V závere obdobia sa predloží, sa predloží konečná e, súvaha a my teda vyplatíme, vyplatíme Eh, ten zostatok. Takto funguje súčasný systém. Pozrime sa teraz na návrh zmeny finančného nariadenia. Článok 56 je tu kľúčový. Je tu viacero dôležitých prvkov, ktoré budú mať dopady na potrebu zmeny súčasného systému. Poprvé uvádza sa tam, že by tam mal byť jeden jediný riadiaci orgán, E, pre každú politiku, pre každý fond. To znamená, že zodpovednosť, a teda skladanie účtov, by mali byť v rukách jedného jediného úradu na úrovni riadenia. Druhý prvok, tam ide o proces akreditácie. Členský štát teda udeli akreditáciu tomuto jedinému úradu, vychádzajúc z toho, že tento úrad splňa potrebné požiadavky a kompetencie na plnenie riadiacej úlohy. Proces akreditácie Ehm, sa nedeje iba na začiatku programovacieho obdobia jednorazovo, ale vyžaduje neustály dohľad počas celého obdobia. Čiže ak tento riadiaci úrad e, skladka nebude zrazu splňať kritériá, tak je možné akreditáciu stiahnuť alebo pozastaviť. Tretím kľúčovým prvkom je také výročné vyhlásenie o riadení, ktoré bude predkladať e, ten jediný akreditovaný riadiaci úrad. Bude sa to predkladať každoročne do rúk komisie a je to prepojené s ročnou uzavierkou. Takže pôjde o vyhlásenie v tom zmysle, že ročná závierka, účtovná závierka e, zodpovedá reálnemu obrazu Čiže ide určité potvrdenie toho, že výdavky, ktoré sú uvedené v tej uh, účtovnej závierke, e, že prebehli v súlade s platnými pravidlami. Tiež tu bude stanovisko auditora, ide o stanovisko uh, týkajúce sa správnosti účtovania a týkajúce sa aj efektivnosti fungovania systému v mysle právnych predpisov. A potom ešte tu štvrtý nový prvok a tým je e, výročné zúčtovanie, teda predloží sa účtovná závierka, vyhlásenie a stanovisko auditora a komisia potom preskúma účty, preskúma všetky predložené dokumenty, tú účtovnú závierku a príjme rozhodnutie, či môže dôjsť k zúčtovaniu. Teda komisia takýmto spôsobom e, akceptuje, že e, predložená účtovná závierka a vyhlásenia plnej miery odpovedajú reálnemu stavu, odražajú reálny stav. A potom je tu ešte výročné zhrnutie vykonaných auditov a kontrol. Toto sa bude tiež predkladať, bude to súčasťou toho balíčku dokumentov, ktoré komisia obdrží. Takže zmeny v porovnaní so súčasným systémom sú následovné. Poprvé, nebudeme mať tri úrady, riadiaci, potvrdzujúci a auditorský, kontrolný. E, ten certifikačný to druhé eh, ohnívko bude vypustené. Budeme mať riadiaci úrad, ktorý bude spovedný za program a ktorý bude vykonávať eh, v všetky kontroly prvej úrovne, bude riadiť programy a komisii predloží žiadosť o preplatenie, potom tu bude ešte kontrolný úrad, teda ten auditor tu bude, ktorý bude vykonávať v podstate rovnaké funkcie ako doposiaľ, doposiaľ a vydá stanovisko auditora. Takže ten potvrdzujúci certifikačný úrad už e, nebude. Druhá zmena to je prechod od hodnotenia súladu k novému systému akreditácií toto mm, neobsahuje nejaké dramatické zmeny, ale zameriava sa to na akreditáciu jedného jediného úradu, čiže nekontroluje sa systém, ale kontroluje sa úrad. A je tu ďalšia zmena, že to nebude iba jednorazový proces, ale že to bude um, kontinuálny proces, menovanie, akreditovanie, tohto jedného úradu a jeho kontrola počas celého obdobia. Tá druhá zmena. Tretia zmena. A toto je to výročné vyhlásenie o riadení. Takýto dokument zatiaľ nemáme v súčasnej úprave. A toto vyhlásenie bude vychádzať z, roč- z účtovnej závierky Takže na konci roka jedno takéto vyhlásenie o tom, že všetky výdavky počas celého roka, ktoré sú obsiahnuté v účtovnej závierke, boli uh, riadne. A potom bude k tomuto výročnému zúčtovaniu na základe formálneho rozhodnutia komisie. No a teraz stručne povie niečo o výhodách. zmien. Takže čo sa týka výhod, tak eh, poprvé to má výhodu eh, harmonizácie prístupu pre vzdielané riadenie, pretože tento systém, ak sa vzťahuje na koheznú politiku, tak bude harmonizovaný s systémom súčasného súčasne v oblasti polnohospodárskej politiky, tak pre nejaké garancie, ale aj pre rozvoj vidieka a to vnímame ako výhodu, taký zosúladenejší prístup s dohodami podľa e, vzdelaného riadenia. No a existencia jedného orgánu môže byť vnímaná, že zaistí, že nebude sa rozdielovať zodpovednosť. Ak to budú mať na starosti len jeden uh, orgán, tak uh, Problém nie je, kto robí čo. Je jasné, že tento orgán je zodpovedný a máme jasnú líniu um, zodpovednosti. Rovnako vidíme výhody v tom, že je jednotná správa o riadení um, za rok, no, pretože tam sa presne hovorí o tej zodpovednosti, pričom riaditeľ riadiaceho orgánu bude musieť podpísať osobne dosvedčiť, že prebiehajú náležité kontroly a že výdaje boli všetky e, vykonané náležitým spôsobom. To je podobné, e, výročný, podobné ako výročné správy na komisie. Takže manažeri zodpovedajú za to, čo riadia a to jasne poukáza táto výročná správa o riadení. No a ďalej to ročné zúčtovanie. Tam je výhoda transparentnosti, pričom tie účty sa budú zatvárať každoročne. Namiesto toho, až kým e, sa neukončí programovacie obdobie. Keď sa bude robiť závierka účtovná každý rok, tak e, bude lepšia transparentnosť toho a budeme vidieť, čo sa na čo e, v tom danom roku vynaložilo. A rovnako to vytvára možnosť kratšieho obdobia na to, aby si beneficienti eh, archivovali dokumenty. A to nie je špecificky uvedené v návrhu finančného nariadenia, ale je to možný dopad zmien, ktoré by uľahčili v našej oblasti mať pravidlá na sektorálnej úrovni, čo by znížilo a skrátilo eh, tú časovú lehotu archivácie dokumentov. Takže to, je, to sú niektoré z výhod ktoré vnímame v posilňovaní finančného procesu. No a čo sa týka rizík, tak myslím, že jedna, jedna z otázok, ktorá sa objavila v rámci diskusí s členskými štátmi, je otázka zmeny zo systému, na ktorý, zo systému, ktorý poznajú, na nový systém. A je, jasne povedali, že v minulých rokoch veľa investovali do budovania systému tak, aby spĺňali jednania v období 2007 až 2013. Boli vykonané audity z našej strany aj z inej. No a teraz majú systémy, ktoré v mnohých prípadoch dobre fungujú a majú teda obavy, že ak sa zmenia pravidlá, zmenia architektúra, tak budú musieť prechádzať opäť celým procesom prispôsobovania zmeny svojich systémov, budú musieť preškolovať zamestnancov a tak ďalej. Takže vidia tu rizika, hlavne v tom, že budú musieť zmeniť jednu kontrolnú architektúru na nejakú druhú. Druhá vec, eh, ktorá skrýva obavy, to je administratívna záťaž. Vidí, vidia v tom riziko zvýšenej administratívne záťaže, napríklad kvôli tomu, že eh, každoročne budú musieť prezent, vydávať eh, účtovnú závierku a myslia, že to by bolo potenciálne problematické a rovnako kvôli úlohe tak agentúry. No a to je dodatočná vrstva a dodatočná záťaž ešte. Takže toto je pár vecí a obav, o ktorých sa hovorilo, ktoré treba, kde treba nájsť rovnováhu medzi výhodami a nevýhodami pre beneficientov systému. Takže myslíme, sme zistili na seminári, ktorý sa uskutočnil, a ktorý zorganizovalo DG Regio spolu s generálnym riaditeľstvom pre rozpočet a generálnym riaditeľstvom pre zamestnanosť Skutočnilo sa výmena názorov s členskými štátmi o návrhu podľa článku 56 a toto sú závery zo strany komisie. Zatiaľ čo vidíme, že v procese diskusí sa možno budú musieť vykonať nejaké prispôsobenia, tak eh, kľúčový element, ktorý podľa nášho názoru eh, zlepšie systém je tá výročná deklarácia o riadení, to je zmena, kde jeden dokument bude každoročne vydávaný, ktorý podpíše riaditeľ riadiaceho orgánu a to je výrazné posilnenie systému. Ďalej, výhodu vidíme v tej úlohe akreditačného, akreditačného úradu. No a členský štát sa tým stane zodpovedný a bude nie zodpovednosť za dohľad nad riadiacim orgánom, takže ak nebudú mať žiadne kompetencie, tak budú musieť prídu o svoju akreditáciu. No a po tretie, asi najdôležitejšie, výhody vidíme v tom, že môžeme zaručiť, že záruky členských štátov ktoré vyplývajú z práce autorského orgánu. To sa vzťahuje na výdavky, ktoré sa zaviaže komisie. Takže keď Národný štát povie, že kontroloval tie výdavky a že sú spokojní a všetko je v poriadku, tak vieme, že tie platby, ktoré sme vykonali, sú zaručené alebo využitie je zaručené. Takže tie platby počas finančného roka musia byť eh, v súlade s účtovným rokom na národnej úrovni. A to je lepšie samozrejme pre nás a lepšie samozrejme v rámci procesu a udelovania absolutória, aby sme aby bola spojená záruka členských štátov komisie a to posilní systém. Myslím, že to je na teraz, pani predsednička, všetko. Samozrejme, ale detailne som ochotný vysvetliť všetky ďalšie otázky. Ďakujem pekne. Chcela by som kolegov informovať, že Nikolás Matenia, zástupca generálneho riaditeľa a pre rozvoj, komunikáciu a kohozné politiky. No a slovo teraz dostane Jan Olbricht na svoju prezentáciu a pripomienky. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Áno, finančné nariadenie je záležitosť, ktorou sa veľmi na tomto výbere nezaoberáme, pretože to je rozpočtová záležitosť a nie je regionálna. Myslím na svoje skúsenosti, nám skúsen, myslím na svoje skúsenosti 6 rokov a ďalej. Je to veľmi komplikovaný problém, pretože už od začiatku e, sme hovorili o tom, či by európske inštitúcie mali otvárať niektoré článkov, zmeniť ich, alebo všetky. Ehm, dokument, ktorý v decembri 2010 e, predložila komisia, je návrh, ktorý, ktorému Európsky parlament vypracováva stanovisko, to je spolurozhodovanie, pretože je to nariadenie časť Európskeho parlamentu alebo časť pre Európsky, Európskeho parlamentu vypracoval výbor pre rozpočet a rozpočtovú kontrolu. No a preto máme dva prepojené pracovné dokumenty, e, ktoré pripravila Ingeborg Kresle v mene výboru pre rozpočet a v mene výboru pre rozpočtovú kontrolu pána rivelini. Takže teraz boli predložené poprvé návrh komisie, po druhé reakcia parlamentu a po tretie vieme, že toto je reakcia členských štátov. Na títo traja aktéry sú na veľmi ťažkej ceste, pretože je náročné, ehm, náročné dohodnúť sa a vzájomne sa pochopiť. Celé finančné nariadenie nie je len o regionálnej politike. Je o všetkých finančných systémoch a časť toho je zdieľané riadenie. A to je ten tzv. Ten tzv. nejaký nepriamy management, nepriame riadenie. Všeobecná myšlienka už od začiatku tak ako zvyčajne bolo zjednodušiť systém. často sa stáva, že systém sa tým práve naopak len skomplikuje. Takže bolo, išlo tu o zjednodušenie systému. A ďalej išlo o vyjasnenie úlohy Európskeho parlamentu v systéme. Takže nariadení je všeobecný návrh na zjednodušenie systému zajistiť e, úlohy Európskeho parlamentu, definovať úlohu Európskej komisie a dobre definovať e, úlohu členských štátov. A toto je tá hlavná vec, tá podstata po Lisabonskej zmluve. Takže objasniť úlohu všetkých inštitúcií. V texte sú teraz návrhy e, na zmenu takmer 200 článkov Týka sa to problémov Európskeho parlamentu, ale tiež prípustnej miery a rizika chýb. Ďalej sa hovorí a ďalej pokračujúca debata v parlamente, čo to vlastne znamená, čo vlastne znamená ten, tá priateľná a, rizika chybovosti. Ja nie som ekonóm, ale je zaujímavé sledovať debatu expertov, no a ďalej definovať úlohu Európskej komisie, možnosť flexibility pre Európsku komisiu a limity flexibility Európskej komisie a samozrejme a problém priameho a nepriameho riadenia. My vo výbore dnes hovoríme o nepriamom riadení a o zdieľanom riadení. Práve to bolo opísané a dôležité je, že sú to že sú tu prvky, na nie vždy naši kolegovia z výboru pre rozpočet a rozpočtovú kontrolu súhlasia s Európskou komisiou. Takže čaká nás veľmi zaujímavá diskusia, pretože vo všeobecnosti výbor pre rozpočet a spravodajcovia chcú posilniť úlohu Európskeho parlamentu. Po druhé, Spravodajcovia pre oba výbore chcú objasniť úlohu komisie a nechcú vytvárať možnosti eh, pre komisiu. Chcú, aby to bolo obmedzené. Chcú zaručiť lepšiu kontrolu a dobre objasniť úlohu nepriamého, nezdelaného manažmentu, napríklad Európska investičná banka a finančný nástroj čo sa týka zdieľaného manažmentu, pre nás je veľmi dôležité, skutočná výzva je, že dnes efektivita systému sa neustále zlepšuje. Takže otázka je, ak sa zlepšuje, mali by sme to meniť. A takáto je reakcia členských štátov. Systém, systém sa zlepšuje, efektivita sa zvyšuje, chyby, počet chyb klesá. Máme meniť tento systém a v akom rozsahu? No samozrejme, ako sa vyhnúť príliš komplikovanému systému, ako ho zefektívniť, bez toho, aby sme neprišli o tie pozitívne výsledky, pretože na výbore pre rozpočtovú kontrolu sledujeme, že sú tu veľmi pozitívne výsledky. Čiže máme pozitívne výsledky a chceme zmeniť systém. Otázka teraz nie. Prečo? Na čo? Na ďalej, aké sú zmeny, ktoré sú absolútne nevyhnutné. Ja mám dojem, že ideme k takému politickému rozhodnutiu o tom, čo by malo byť zmenené, čo je nevyhnutné meniť a čo nie druhá myšlienka. Možno by sme mali niektoré skúsenosti z, z SPP využiť. Pri samozrejme pri zohľadnení, že je to, sú to dve rôzne politiky. Polnohospodárska politika je iná, rozvoj vidieka je podobný. Takže aj v rámci našej skupiny dnes spravodajca pre absolutórium práve súhlasil, že zmeníme ten termín harmonizácia SPP za termín klarifikácia medzi SPP a koheznou politikou. Pričom pre nás je to jasné, je tu tendencia, aké skúsenosti sa dajú využiť, ktoré sú spoločné pre obe politiky. Takže poprvé problém organizačnej štruktúry a zjednodušenie počtu inštitúcií, najskôr akreditačný orgán, a spravodajci o tom hovorili, tí navrhovali, aby komisia boli, bol, niesla zodpovednosť za uh, akreditáciu. A každý členský štátok mal mať jeden akreditačný orgán, ktorý by niesol zodpovednosť za monitoring a fungovanie akreditovaných orgánov. Akreditačné orgány nahradili riadiace orgány, tie, ktoré sú zodpovedné za operačné programy, tak tieto budú akreditované a budú ich kontrolovať akreditované spoločnosti počas istého obdobia. Takže aký treba rozlišovať teda medzi akreditovanými a akreditačnými orgánmi, čiže problém tie budú musieť prezentovať tú riadiacu deklaráciu. No a stále je tu sem poslancov parlamentu, že členské štáty schvália ten riadiaci orgán. No a samozrejme, realita je taká, že členské štáty to neurobia a ostane to len snom poslancov Európskeho parlamentu, že národné orgány, národné orgány budú len realitou. Takže dnes vidíme, že akreditované orgány budú nezodpovednosť za správu o riadení. Samozrejme, všeobecná tendencia, ktorú dnes sledujeme, je, že komisia bude klas väčšiu zodpovednosť na členské štáty. Členské štáty by mali akreditovať orgány členské štáty prostredníctvom akreditovaných orgánov, akreditačného orgánu budú kontrolovať akreditované orgány. No a druhá ďalšia zmena, a to je problém toho účtovného roka. To je dôležité, pretože tam je dôležité, aký je termín, kedy môžeme zastaviť platby a brať ich ako nejaký stav pre správu. Komisia navrhuje, že by to mal byť 30. september. Takže účtovný rok bude trvať od konca septembra do konca septembra nasledujúceho roka. Ale rozpočtový rok je od januára do decembra to znamená, že platby na rok 2011 platby ukončia v septembri, koniec koncom septembra a nasledujúce budú žiadosti o platby, ktoré budú prenesené do druhého roka, pretože sa nimi budeme budú prenesené do ďalšieho rozpočtového roka. Takže moja otázka na komisiu, kde sme to hovorili, že čo, čo to je, je to tiež z SPP, pretože systém od septembra do septembra funguje v rámci SPP. A funguje to tak teraz. Takže návrh komisie je taký, aby sme lepšie kontrolovali, a teraz to vysvetlím veľmi jasne, pokiaľ to tak chápem, možno komisia by nám mohla to objasniť, že teda ak platby sa ukončia na konci septembra, tak to znamená, že výročná správa bude založená na informáciách o platbách z 9 mesiacov rozpočtového roka. Takže tie informácie o kvalite vykonaných platieb to bude podávať do konca septembra. A komisia získa informácie zo správ o riadení na konci roka. To znamená o 3 mesiace neskôr. Dnes komisia dostáva informácie z výročnej správy o rok neskôr. Takže toto je tá základná zmena. Komisia navrhuje skrátiť obdobie správ. To znamená, že komisia dostane informácie za menej mesiacov, ale bude dostávať rýchlejšie takže budú mať informácie už koncom roka. Zmení to systém udelovania absolutória? Nie veľmi. Zmení to kvalitu udelovania absolutória, ale nie dátum, pretože ak komisia bude mať eh, nevednuté informácie ku koncu rozpočtového roka, to je v decembri, tak potom komisia vypracuje svoj dokument a potom dostanú informácie z dvora auditorov, takže proces auditoria začne koncom roka, ktorý nasleduje po rozpočtovom roku. Takže návrh je taký, že bude účtovný rok, ktorý končí posledný septembrový deň a rozpočtový rok, ktorý bude pre udelovanie absolutória a tak ďalej. Takže toto sú tie hlavné elementy je to najskôr teda návrh na zjednodušenie systému inštitúcií a mať jeden, akre, jeden akreditačný orgán v členských štátoch, ktorý bude niesť zodpovednosť za udelovanie akreditácií a monitoring akreditovaných inštitúcií a orgánov, ktoré budú vypracovávať správy o riadení a ďalší element je účtovný rok, a samozrejme iný spôsob kontroly platieb. A to je e, ten systém, ktorý súvisí so zdieľaným riadením. Takže veľmi jasne je tu návrh využiť skúsenosti z SPP, avšak nevy, nerobiť rovnaký systém, pretože je to viacročné plánovanie. Dobre, ďakujem pekne, Jan by som tu tieňový spravodajca, ktorý by chceli niečo dodať. Ak tu nie, Erik. Pani Manér, chceli by ste niečo povedať? François Alfonzi. Nech sa páči. Oui, madame la présidente. Áno, pani predsednička, ďakujem. Myslím si, že máme tri ciele. Prvý, Najlepšie zjednodušenie je kontinuita naozaj. A čo je podstatné a príliš v technokratickom postupe to niekedy nevidíme. Po druhé, účinnosť prostriedkov potrebuje adaptovať nariadenie takže to treba adaptovať aj v EIB a tak ďalej takým spôsobom, aby sme čo najlepšie túto politiku realizovali a na to potrebujeme správne nástroje a tiež je potrebné a to je jednomyselný výkrik všetkých, ktorí robia v európskej administratíve mať zjednodušenie a propočnosť postupov v porovnaní s výzvami každej položky. Máme pocit, že existuje jednotné pravidlo, že dáme tisíc eur za niečo, ale musí byť nejaká propočnosť. To sú tie tri osy, na ktorých by sme chceli pracovať. Potrebujeme nariadenie, aby tam bol ten pákový efekt aby tam bola možnosť podporovať aj partnerstva, aby sa in situ realizovali aj synergie, ale pozor, keď sa toto nariadenie bude meniť, to je nové dobrodružstvo aj pre príjemcov, aby sa aktualizovali alebo aby boli schopné zachytiť všetky tie minimálne zmeny, a aby boli e, všetci informovaní, aby boli schopní pripravovať dokumentáciu, ktorú by komisia prijala. Teda ja hovorím áno, sme za reformu, ale pozor, aby nebolo príliš veľa reformy, aby túto reformu to nakoniec nezabilo. Ďakujem a teraz Mark Pieper. Ich hab eine... Áno. Ja mám otázku pre komisiu a pre spravodajcu. Ja som si vždy myslel, že v niektorých členských štátoch sú nejaké podozrivé aktivity, hoci celkovo sa systém zlepšil. A očakával som od komisie, že v prípade certifikácie akreditovania, že prevezme veľký diel zodpovednosti. Takže bolo by super, keby sme mali nejaké jednotné miesto, ktoré bude tú zodpovednosť znášať. To by bolo efektívnejšie. Ale mám obavy, keď členský štát, v ktorom sa preukázalo opakovanie nesprávne správanie, keď tento členský štát dostane dôveru, že bude sám certifikovať svoj vlastný orgán Takže podľa mňa by tu bolo na mieste viac nezávislosti. Pozícia komisie by mala byť silnejšia a bol by som rád, keby tu bol taký postup, že keď už je tu nejaký akreditovaný orgán, že tento môže mať viac zodpovednosti. Teda, že tu nebude také podávanie správ, že tu nebude taká miera kontroly, aby sme sa mohli sústrediť na tie čierne ovce. Takže toto je ten systém, ktorý je pre mňa takým snom do budúcna. A nechcem systém, kde e, proste európska úroveň e, svoj diel odpovednosti neprevezme, všetko dostanú členské štáty. E, toto je strela, ktorá sa môže obrátiť proti nám a myslím si, že parlament o tom ešte bude naozaj veľa diskutovať. Thank you, Marcus Elizabeth. Ďakujem, Markus Elisabeth Schroeder. Ďakujem. Ja som sa pokúsila tomu všetkému porozumieť a ďakujem ti, Jan, za tvoje vysvetlenia. Samozrejme, tých otázok, otázok ktorých je tu, je ich veľmi veľa. Ja zdieľam tiež tie obavy, o ktorých hovoril Markus, že teda Európska komisia ako keby sa trochu snažila zbaviť svojej zodpovednosti. A potom aj tá Janová otázka. Áno, máme výbor pre rozpočtovú kontrolu a my tam povieme, 20 mm, tých prostriedkov nebolo v poriadku a potom sa povie, no dobre, a čo sme proti tomu urobili, No a výbor sa stiahne a povie, no tak e, my za to nemôžeme a ja si viem veľmi dobre predstaviť, že takýmto spôsobom to bude prebiehať. Takže tu potrebujeme, alebo doteraz tu neexistoval žiadny systém kontroly zo strany komisie. A my ako Európsky parlament máme systém, máme také postupy, aby sme to mohli skontrolovať. Navyše máme aj zodpovednosť za európske danie. Je to predsa naša povinnosť to kontrolovať. My sa musíme snažiť tú administratívnu záťaž znižovať, ale zároveň tú zodpovednosť musíme mať. Z môjho uhla, uhla pohľadu Európska komisia sa musí samozrejme zaoberať otázkami možnosti zníženia záťaže. S tým úplne súhlasím, to je v poriadku, ale aj tie kontroly musia prebiehať efektívne, teda napríklad budeme častejšie kontrolovať ad hoc, aby všetci museli počítať s tou možnosťou, že kedykoľvek, kdekoľvek môže prísť ad hoc kontrola. A to ste vy vôbec nespomínali. Ďalej. Je tu veľa otázok, na ktoré ako keby sa pozabudalo. Otázka, že kde zostávajú regióny, pretože ide tu o veľmi silné kompetencie, v rozhodovaní dochádza tu k obrovskej centralizácii a hovoril o tom aj kolega Jan Olbricht. A to je tá otázka, akým spôsobom sa bude zaobchádzať so všetkými týmito nástrojmi, ktoré príjmeme, keď budeme mať také prísne správy, také obmedzené správy a také prísne kontroly, tak ja si to naozaj neviem predstaviť že by dochádzala k takémuto opätovnému financovaniu, však na to nebude ani priestor. A potom, ako budete postupovať pri cezhraničných projektoch, pretože to si tiež vôbec neviem predstaviť vo chvíli, keď budeme klásť dôraz na tú národnú úroveň, na to národné, tak ako to bude vyzerať v tých postupoch, ktoré budú celoevropské, alebo tie cezhraničné. Ako by sa to malo realizovať? Máme nejaké národné programy v rámci štrukturálnych projektov a potom sú tie cezhraničné projekty, ktoré sa nejak vymykajú z tohto rámca. To sú všetko veľmi závažné otázky a tie musíme na ne odpovedať, pretože inak to fungovať nebude. Ja nie som úplne presvedčená, ja samozrejme vidím, že vy sa snažíte o zjednodušenie, to ja úplne chápem, ale tiež zdieľam obavy, ktoré tu už spomenul Markus Pieper. On hovoril, teda my sa ako keby snažíme odložiť zodpovednosť, ako by sme to chceli hodiť na členské štáty, ale my predsa musíme kontrolovať aj to, čo sa deje s tými peniazmi vo všetkých 27 členských štátoch. Ďakujem, hovorí pani predsednička Lambert van Nistelrooy. Het is inderdaad eh, binnen de schalen die we kennen in Europa, regionaal, lokaal, regionaal. Mm. Ďakujem. Na európskej, regionálnej, národnej úrovni máme autonómne regióny, štáty, národy a potom je EÚ. A je jasné, že musíme nájsť dobré prerozdelenie úrovní a úloh na tieto úrovne ja osobne si kladiem otázku, tá akreditácia, ktorá by bola na tej národnej úrovni, to by znamenalo, teda myšlienka, že aby členské štáty riadili tie chyby, ale či to v skutočnosti bude aj možné, ja by som bol rád, aby sa akreditácia robila na európskej úrovni, v Európskej komisii. A ak by sa niektoré inštancie nesprávali e, správne, tak e, by sa im odobrala akreditácia. To by mal byť ten najvyšší cieľ, tá správna kontrola a kvalita. A potom druhá vec. Vyhodnotenie toho, k čomu došlo, to tiež robí na národnom úrovni. Ja by som bol tiež za národné vyhlásenie eh, správy alebo súhlasu s tým súhlasím, ale tá Janová poznámka k tomu rozdielu medzi programmi, ktoré sú riadené na európskej úrovni a sdielaním riadením, tak eh, nemali by sme všetko miešať a hádzať dokopy, pretože potom môžeme urobiť eh, vážne chyby. Pri tom vzdielanom riadení tam logicky má taký svoj špecifický postup takéto riadenie. A pokiaľ ide o samotný postup, e, diskutovali sme o finančných pravidlách. ktoré sa týkajú nášho nariadenia finančného a toho, ako budeme pracovať a prečo sa tu nespomína napríklad článok 50, rozšírený postup. To je ďalší bod, o ktorom by sme mali pouvažovať. Máme stanovisko, ale toto stanovisko nebolo dostatočne e, zanalizované a prehlbené. A pani predsednička by nám mohla porať možno, ako by to malo postupovať, ako by to malo vyzerať. Ďakujem, Lambert. Chce ešte niekto vystúpiť alebo má otázku? Ak nie, tak ja mám tri krátke otázky skôr na Európsku komisiu a potom by som aj zareagovalo. Poprvé, ako by to fungovalo v tom prípade, o ktorom hovorila, hovorila Elizaver Schroeder, potom tá druhá otázka, ten časový náročný proces hodnotenia súladu s pravidlami. Nikolás, vy ste to mali na starosti pre obdobie 2007-2013 a ja sa pýtam, koľko z toho hodnotenia bude platiť alebo bude sa to dať použiť do budúcnosti so všetkými zmenami. A tretia otázka, aby som to správne pochopila, to, čo ste tu prezentovali, kedy nastane tá chvíľa, keď Európska komisia bude mať šancu zistiť, že celý ten riadiaci a kontrolný systém, ktorý sa zaviedol a ktorý bol garantovaný členským štátom, že je skutočne že sa skutočne správne zmenil adaptoval. Tak najprv možno Nikolás alebo Jan. Pán Olbricht, e, ja si dovolím niečo teraz povedať a zareagoval by som aj na to, čo tu padlo. A ja mám rovnaký pocit, e, rovnako ako na začiatku, že to bola e, zodpovednosť delegácie členských štátov, ale v každom prípade to musí prebehnúť všetko zároveň, teda ak chceme zjednodušiť a znížiť počet inštitúcií alebo inštancií. To všetko spolu súvisí. Ak chceme znížiť ten počet, tak problémom je, aký systém akreditácie bude taký, ktorý to naozaj zjednoduší. Takže poprvé chceme zjednodušiť, zmenšiť počet inštitúcií, chceme mať len jednu. Potom otázka, členských štátov, to bude to, že ten akreditovaný orgán, ktorý bude či už na národnej alebo regionálnej úrovni, to musí rozhodnúť členský štát, ktorý podľa svojho rozhodnutia rozhodne aj v tých operačných programoch a tak ďalej. Ale otázka je, že ak budeme mať akreditované orgány a tie budú mať na starosti operačné programy, tak potom otázka je, kto bude robiť akreditáciu. Akreditácia v tejto koncepcii znamená, že to nie je len jedno rozhodnutie, ale že je to kontinuálny, neustály monitoring a to bez prestania dokola. Na to musí byť nejaká administratíva, ktorá bude ten neustály monitoring nad akreditovanými orgánmi robiť. Tak asi aj v Bruseli bude nejaký špeciálny orgán, ktorý bude kontinuálne monitorovať 200 akreditovaných orgánov. Takže to nebude žiadne zjednodušenie, práve naopak väčšia komplikácia, ak dojde k takejto situácii. Ja si myslím, že otázka je takáto. Európska komisia sa chce skutočne stiahnuť z terénu? Kde je ten okamih, kde komisia preveria a zistí, či je niečo správne alebo nie, je tak ako povedala pani predsednička? My nemáme akreditáciu, to je v kompetencii členského štátu. Potom máme platby a potom máme tie manažerské vyhlásenia, keď akreditovaný orgán povie áno, uistujem vás, že všetko je v poriadku, ale to predsa nie je koniec. Potom to ide do vyhlásenia na Európsku komisii a tam, má, tam musí byť jasné vyhlásenie, o, o súlade a ak tam nebude niečo fungovať, tak to musí niekto prebrať zodpovednosť. Však niekto bude toto vyhlásenie podpisovať. Obvykl, obvykle to bolo niekde na začiatku toho procesu, keď sa vyhodnocoval súlad, takže to je podľa zmluvy komisia zodpovedá za kvalitu výdavkov komisia. Nemôžem povedať, že to nie je môj problém, že to je v kompetencii členských štátov a vo finále sa absolutórium dáva komisia, ale komisia chce mať jasno, že kto za všetko zodpovedá. A ak prerušíme platby, tak musí byť presné, jasné, kto urobil tú chybu a kto je za to zodpovedný. Tak toto aspoň ja vidím a ja logicky mám pocit, ako keby sa komisia z toho chcela stiahnuť, ale de facto komisia chce mať v tejto situácii jasno a chce vedieť, kto je za čo zodpovedný. A nie, aby potom komisia bola obviňovaná za to, že čo všetko urobil ten, ktorý členský štát a že chce, aby to bolo transparentnejšie. Teraz pán Nikolás Martin z Európskej komisie. Ďakujem, pani predsednička. Ja si uvedomujem, že som niečo hneď na úvod zabudol povedať. A síce nechcel som hovoriť príliš dlho. Nespomínal som úlohu Európskej komisie, spomínal som, čo sa bude dejať v členských štátoch, ale nespomenul som tú úlohu Európskej komisie. Ako ste správne aj položili otázky a teraz je ten kritický okamih Takže v žiadnom prípade komisia sa nechce zbaviť svojej úlohy, ani sa jej úloha nezmenšuje správne, je to povedané vo finále, je to vždy zodpovednosť komisie, ani podľa zmluvy to nie je možné prevísť na nikoho iného. Po druhé, komisia má teraz jasnú stratégiu v tom, ako bude plniť svoje úlohy. A to si samozrejme chceme ponechať a spôsob, ako plníme a budeme plniť túto zodpovednosť, je, že budeme implementovať to, čo sa volá Single Audit Approach, teda jednotný audit. Ako sme sa ponaučili už z minulosti, komisia nemôže niesť primárnu zodpovednosť za audit stovky systémov za milióny transakcií v členských štátoch. To jednoducho nejde a podľa toho zdieľaného manažmentu je teda primárna zodpovednosť členského štátu, aby ten vydal také vyhlásenie alebo uistenie a to sa bude v nejakej forme predkladať. Teraz je to tzv. certifikácia žiadosti o platby, potom to bude to výročné vyhlásenie a to budú tie výročné alebo ročné manažerské vyhlásenia a, a vyhlásenie auditora, ale bude toto formálne uistenie, ktoré členský štát bude dávať, že áno, že tie výdavky boli OK za to, ktoré obdobie, ale samozrejme komisia e, nebude takéto vyhlásenia slepo príjmať, ale samozrejme musí aj dôverovať, a, e, a, e, že to, čo sa bude predkladať, že je v poriadku, ale má aj overovací systém, celý arzenál prostriedkov, vrátane vlastného auditu, ktorý bude robiť naše riaditeľstvo pre audit v rámci svojej výročnej alebo ročnej auditorskej stratégie. Takže sa zameria na tie orgány auditu a samozrejme komisia bude kontrolovať, že aj či tie orgány realizujú správne svoje audity, tak ako to robíme teraz, tak to budeme robiť aj v tom eventuálnom budúcom systéme, pretože tie orgány auditu budú hlavnými hráčmi v tom systéme, pretože budú vydávať tie svoje stanoviská. Samozrejme, najprv musí byť, potrebujeme vedieť, že e, e, tie e, orgány auditu sú OK, kompetentné a tak ďalej. A to je dôležité aj pre tých príjemcov prostriedkov, pretože oni nechcú, aby im tam neustále chodili nejaké audity. Ale v zásade úloha komisie sa nemení. Jediná vec, ktorú som možno dostatočne nepovedala a ktorá je otvorená. A to je na začiatku, aká bude úloha komisie pri vytváraní toho systému, pretože podľa toho procesu, compliance process, do toho roku 2013, do toho vstupuje jasne komisia a pri každom programe sa musí vyjadriť a povedať, či môže alebo nemôže dať zelenú tomu či ktorému programu a ak nedáme, tak nebude možné urobiť žiadnu predbežnú platbu členskému štátu, takže my e, držíme ruku na tom kohútiku a až keď budeme uistení, že ten systém funguje dobre, tak tú platbu uvoľníme. A teraz, keď uvažujeme, ako by mal ten nový systém vyzerať, tak my budeme mať tú akreditáciu, ale tiež sa zavádza teda tá tzv. akreditácia, a asi nebudeme potrebovať znovu preskumávať každý akreditačný proces. My sa budeme zameriavať len na tie rizikové miesta, zameriame sa na tie programy, kde buď ide o veľké objemy finančných prostriedkov, stovky miliónov či miliárd eur, a nie o nejaké nižšie sumy a tiež podľa skúseností zo súčasného obdobia sa budeme zameriavať na tie oblasti, na tie miesta, kde nie sme si istí, že ten systém adekvátne funguje, aby sme efektívne využívali naše zdroje a zdroje členských štátov na základe princípu proporčnosti. Musíme zamerať naše kontroly na tie rizikové miesta. Budeme to teda vyhodnocovať podľa toho rizika ale to neznamená, že by komisia nejakým spôsobom svoju úlohu obmedzovala alebo že by chcela nejaké svoje kompetencie či svoju zodpovednosť na niekoho delegovať. My chceme posilniť ten spôsob, ako členské štáty budú predkladať tie vyhlásenia a ak to bude dobre fungovať ak komisia každý rok bude mať jasné dôkazy o tom, že ten systém tam funguje, tak my sa budeme môcť členským štátom dohodnúť na tom, že komisia už sama nemusí realizovať žiadny audit a my eventuálne aj budeme akceptovať, že aj ten členský štát bude môcť obmedziť tú auditorskú činnosť, pretože tiež nechceme preháňať v auditoch. Audit sa musí realizovať podľa miery rizika. Teraz, keď zavádzame ten ročný proces dohľadu, tak to bude taký nástroj, ktorý nám umožní postupovať proporčnejšie a aby sa audit realizoval skutočne tam, kde je to potrebné. A teraz tie konkrétne body, ktoré spomenula aj pani predsednička. Poprvé, pokiaľ ide o ETC, tá teritoriálna spolupráca na roky 2007-2013, tam máme špeciálne pravidlá a vždy aj budú. Vždy to bude špeciálny režim, pretože je to systém, kde máte celú sériu členských štátov, ktoré spolu realizujú tieto programy. Jeden členský štát má ten riadiaci orgán, orgán auditu obvykle v tom istom štáte, ale obvykle tie orgány nemôžu cestovať do iných členských štátov a tam robiť nejaké kontroly. Tak tu musí existovať proces delegovania týchto úloh. A to bude platiť aj v tom novom systéme. ale nemyslíme si, že by tam boli byť nejaké problémy eh, so zmenami, ktoré chceme zaviesť. Eliminácia certifikačného orgánu je možno aj ľahšia a lepšia pre tie programy teritoriálnej spolupráce, pretože tak sa zracionalizuje spôsob, ako sa budú tieto programy realizovať. Takže malo by tu dojsť k racionalizácii, ale otázka, ktorú treba zvážiť je, formulácia ročných vyhlásení, vyhlásení pre tie programy spolupráce. Pravdepodobne budú znieť a vyzerať inak, pretože jeden členský štát alebo jeho orgán nemôže zovedať za to, čo sa deje v inom členskom štáte, pretože sa bude musieť spoliehať na to, čo povie druhý členský štát. Pôjde o akýsi kaskádovitý prístup, kde Ten orgán sa bude vyjadrovať na základe informácií od iného členského štátu. Ale to bude treba ešte doladiť. Ale pokiaľ ide o tú základnú architektúru, sme toho názoru, že to vôbec nebude problematické pre konkrétnu realizáciu. Myslím, že som zodpovedal aj na to vyhodnotenie e, súladu, ten compliant assessment, tak ako funguje teraz. Toto vyhlásenie pokrýva celý systém. Akreditácia sa zameria len na ten akreditovaný orgán a na riadiaci orgán auditu a komisia do toho bude vstupovať v tých rizikových prípadoch a to hneď od začiatku, tak ako to robíme aj teraz – s tým existujúcim systémom hodnotenia súladu, ale komisia do toho vstupuje vždy na začiatku programovacieho obdobia a potom bude vstupovať podľa rizikovosti. Tak, aby sme sa uistili, že to, čo je na papieri v zmysle akreditácie, že to zodpovedá realite. Takže budeme k tomu pristupovať podľa miery rizika. To bude pri tej akreditácii, pri tom hodnotení súladu doteraz, či tie orgány splňajú pravidla. Takto sme do toho museli vstupovať stále a to dosť blokovalo naše personálne aj materiálne zdroje. Takže teraz by sme si chceli trochu uvoľniť ruky, aby sme mohli byť efektívnejší a rýchlejší do budúcnosti do budúcnosti a my si myslíme, že to bude rýchlejšie a operatívnejšie pre tie vysokorizikové oblasti. K tým ďalším bodom otázka toho účtovného roku. Dosť ťažko sa to vysvetľuje, možno nejakým grafom. Možno bude príležitosť Ide o to, že v našej politike nutne existuje časový posun medzi tým, že príjemca má tie reálne výdavky a okamihom a tým okamihom, kedy ich dostane vyplatené od komisie. Pretože keď e, tie výdavky u toho príjemcu vzniknú, potom sa to samozrejme tým riadiacim orgánom preveruje, teraz je to ten certifikačný orgán a až potom sa to dostane na komisiu, tá žiadosť o preplatenie. A keď sa pozrieme na ten finančný rok v zmysle rozpočtu komisie, tak v tom roku máme akési e, bloky výplat výdavkov v prospech členských štátov. A my to chceme teraz prepojiť s tými výdavkami, ktoré majú tí príjemcovia v členských štátoch a preto to musíme posunúť nejak spätne a tie roky možno do toho nebudú pasovať. Takže keď máte napríklad 30. septembra nejakú uzavierku a plat by ten riadiaci orgán zrealizoval v tomto období, v tom finančnom roku, tak čo sa bude komisii nahlasovať, tak len tie výdavky, ktoré sa preverili a ktoré sú spôsobile na to, aby sa na národnej úrovni vyplatili a potom sa to dostane do komisie. Takže tuto nebude ten finančný rok na národnej úrovni úplne korešpondovať s tým našim, ale výhodou je, že keď dostaneme ten auditorský výrok toho účtovného roka, tak ten výrok sa bude týkať presne rovnakých výdavkov, ako boli tie, ktoré sme preplatili vo finančnom roku. A podľa nášho názoru to je veľká výhoda aj pre udelenie absolutória. Ale samozrejme to nemá žiadny dopad na náš finančný dopad, na náš finančný rok. Bude to pozitívne, pretože v rámci absolutória budeme môcť jasne povedať, ukázať, ako sme tie výdavky preverovali, ako sa vynaložili v tom ktorom členskom štáte. Takže všetko bude viacej prepojené a v jasnom vzťahu. Teraz to nie sme schopní preukázať, hoci tá určitá korešpondencia existuje. A ešte ďalej. Ďalšie body. Pokiaľ ide o úlohu komisie, a že treba posilniť jej úlohu. Jedna vec, ktorá sa vôbec nezmení, to sa zachová, to je ten spôsob, ako sme posilnili úlohu komisie tým, že sme zaviedli spôsob prerušiť žiadosť o platby, keď sme zistili, že by došlo k nejakej slabine v systéme, tak túto možnosť zachováme. A to nám umožňuje, že budeme sa môcť zamerať na tie, černé, na tie čierne ovce, teda na tých pár členských štátov, ktoré vyzerajú, že majú veľké problémy so zavádzaním takých efektívnych systémov. Teda na jednej strane zachováme túto kompetenciu, teda možnosť prerušiť platby, keď sú dôkazy o nedostatkoch a zároveň posilníme ten systém, že ten členský štát bude mať priamo kompetenciu zrušiť akreditáciu týchto orgánov. A tam, kde sú jasné dôkazy, že ten manažerský orgán nepostupuje, ako by mal, ak nemá to know-how a tak ďalej, kompetencie, prostriedky alebo čokoľvek, že by teda bol schopný efektívne robiť taký eh, management a kontrolu. tak potom tu je tá výhoda, že bude existovať ten formálny proces akreditácie, ale bude možnosť ho prerušiť, ak bude problém a to bude, byť, to bude v zodpovednosti členského štátu a on musí zaistiť, že ten daný orgán má potrebné kompetencie a prostriedky a vyškolený personál, inak e, mu zruší akreditáciu a bude to orgán iný, pretože inak žiadne peniaze od komisie nedostane. To je ten ďalší prvok. A ešte posledná vec, regióny. Všetko, čo som povedal v zmysle systémov, to závisí na usporiadaní toho členského štátu, aké má administratívne územné usporiadanie. To môže to byť na ústrednej, centrálnej, národnej alebo regionálnej teda budú členské štáty, kde tie akreditované orgány budú na tej regionálnej úrovni, aj to je možné napríklad. Možno bude jeden akreditovaný orgán pre celý členský štát, alebo bude celá škála akreditovaných orgánov podľa regiónov, ale v každom prípade tam bude jeden akreditujúci orgán pre región alebo pre celý štát. Na to žiadny predpis nie je. To je podľa územného usporiadania členských štátov. Ďakujem. Uzavrime to teda v najbližších týždňoch. Jan, budeme vychádzať v našej práci z toho, že hlasovanie v gazovskom výbore sa udeje v júni, ale vieme, že tento dátum zatiaľ nie je potvrdený, takže vychádzajme z toho, že v apríli musí Regi pripraviť svoje stanovisko. Ak sa veci zmenia, tak zmeníme aj náš program, ale Kolegovia, ktorí sa chcú so spravodajcom spojiť, nech tak urobia čím najskôr. Nečakajte, prosím, až na lehotu pre pozmeňovacie návrhy k nášmu stanovisku. Jan, nech sa páči. Na adresu komisie možno sa mýlim, ale mám dojem, že otvárate Pandorinu skrinku, pokiaľ ide o počet možných akreditujúcich orgánov. Keď ste povedali, že takýchto akreditujúcich alebo akreditačných orgánov môže byť viac, naozaj to otvára úplne novú debatu. Keby ste povedali jeden na štát v poriadku, keby ste povedali jeden na federatívny štát v prípade federácie, ale keď poviete, že jeden na región, toto je naozaj veľké riziko. Kolegom chcem vysvetliť, hovorí pani predsednička, ale nenaskladám slovo pánovi Van Nistorojovi. Ja som navrhoval aby sme to posunuli na neskôr a možno by bolo dobré napríklad prizvať spravodajcov z výboru pre rozpočet rozpočtovú kontrolu, aby sa zúčastnili našej rozpravy vo výbore. Áno, áno, ja som chcela niečo podobné navrhnúť. Finančné nariadenie je veľmi dôležité, hovorí pani predsednička, pre budúcnosť koheznej politiky, pretože ako náhle to bude odhlasované, ako náhle to bude schválené a zavedené, tak to bude mať dopad aj na nariadenie o koheznej politike, ktoré bude predmetom rokovaní v budúcom roku. A preto je dôležité, aby sme to prediskutovali naozaj do hĺbky. Takže navrhujem následovné. Ak sa nám to nepodarí, v rámci výboru vzhľadom na nabitý program. Navrhujem nejakú špeciálnu schôdzu pre všetkých, ktorých to zaujíma, vrátane rozpočtových spravodajcov, môžeme prizvať aj komisiu, možno zásudcov členských štátov, aby sme v plnej miere chápali, o čo tu ide. Naozaj chceme plne pochopiť, o čo tu ide lebo je to veľmi dôležité pre finančné nariadenie. Takže dúfam, že všetci budú spolupracovať. Pod tvojim vedením, Jan, budeme pokračovať v diskusiách. Ďakujem veľmi pekne, najmä komisii. Dúfame, že si odnesiete tie poznámky a obavy, ktoré tu odzneli a že ich zohľadnite vo vašej ďalšej práci. Tiež dúfame, že seriózne zohľadnite rozdiel medzi SPP a koheznou politikou, pokiaľ ide o ich fungovanie. Takže ešte raz ďakujem pekne. Poďme k ďalšiemu bodu programu. Ide o správu Sabine Verheyen o širokom pásme v Európe. Po Sabine dám slovo tieňovým spravodajcom ako prvá, ale Zabíne. Ďakujem pekne, pani predsednička a kolegyne, kolegovia. Dovolte mi, aby som sa na úvod poďakovala tieňovým spoludrajcom za dobrú a konštruktívnu spoluprácu. Ešte než budem hovoriť jednotlivých bodov môjho stanoviska, poukážem na to, že pri preklade boli určité ťažkosti s ocekmi 4 a 5. V anglickej verzii podľa mojich informácií boli tieto vylepšené, ostatné preklady neviem žiaľ po rumúnsky, nemohla som preto overiť ich správnosť. Takže boli tu určité termíny, ktoré spôsobili trochu chaos a dúfam, že sa nám to podarí e, všetko dať do poriadku. Kolegyne, kolegovia, upozorňuje predsednička. Tí, čo opúšťate sálu, nech sa páči, ale prosím potichu. No už v mojom stanovisku som sa snažila, hovorí pani Verhejen, venovať sa širokému pásmu z perspektívy regionálneho rozvoja. Koncentrovala som sa len na niekoľko bodov, vzhľadom na to, že stanovisko má k dispozícii určitý počet znakov. Dúfam, že to ale ešte bude vylepšené a doplnené z pozmeňovacích návrhov. Teraz vám stručne poviem, o čo ide. Ide o požiadavku, aby sa široké pásmo uznávalo ako služba vo všeobecnom záujme. Rýchly internet je potrebný všade. Z dlhodobého hľadiska je to dôležité z hľadiska konkurencieschopnosti. Problém je však v tom, že vo vidieckých oblastiach ten trh zlyhal, čiastočne zlyhal, vzhľadom na to, že tam je hustota obyvateľstva veľmi nízka, je tam nízky počet potenciálnych zákazníkov a preto tu nie sú stimuly pre podniky ponúkať e, široké pásmo v takýchto regiónoch. Tieto regióny, čo to pre ne znamená, nie sú atraktívne, vidiecká oblasť nie je atraktívna toto ide ruka v ruke s oslabením hospodárskej síly. Malé a stredné podniky, e-learning, e-government, témy stratégie 2020. Ak toto všetko chceme podporovať, tak musíme zabezpečiť infraštruktúru širokého pásma aj vo vidieckých oblastiach, aby bolo možné využívať tam aplikácie, na ktoré je potrebné široké pásmo. Takže aby tu bolo široké pásmo za priateľné ceny a aj tie posledné biele miesta v Európe je potrebné odstrániť, aby vidiecky, vidiecké regióny neboli e, v rozvoji odrezané od zvyšku Európy. Voda, e, alebo široké pásmo by malo byť vnímané ako voda, teda ako univerzálna služba, teda malo by to byť dispozícii po, celej, po celom území Európy. To je poprvé Po druhé, uh, Chcem zjednodušiť postupy na podporu, pretože podpora takýchto infraštruktúr by sa mala rozpracovať, zjednodušiť vo všetkých programoch národných, európskych aj regionálnych, aby sa prostriedky mohli využívať efektívnejším spôsobom a rýchlejšie. Tiež objem prostriedkov na európskej úrovni je potrebné navýšiť. Flexibilita je veľmi dôležitá v rámci jednotlivých podporných programov. Vítam plány komisie v tejto súvislosti poskytovať e, úvery za nízke úroky e, pre malé stredné podniky a pre miestne samozprávy. Uh, pretože sú dôležité aj projekty spolupráce medzi verejným a súkromným sektorom pretože v mnohých regiónoch uh, e, skladka podniky nemajú dostatok motivácie e, na základe, e, na základe trhových podmienok investovať. Takže podpora Takýmto spôsobom asi 80 nákladov novej infraštruktúry predstavujú náklady na výstavbu a e, toto je možné znížiť koordináciou, e, náležitou reguláciou. Je možné aj využívať existujúce vedenia, vody, kanály a tak ďalej, potom e, sklené vlákno a tak ďalej. Takže túto sú na mieste nové systémy, nové konštrukty v rámci PPP súkromno-verejných partnerstiev. A potom e, štátna pomoc, pravidlá v tejto oblasti aj pre široké pásmo. Existujúca regulácia pre široké pásmo je v poriadku v zásade. Došlo už k určitému zjednodušeniu v oblasti širokého pásma. Napriek tomu je však plánovacie administratívne bremeno na realizáciu e, podporných programov sú naozaj eh, vysoké a je tu často veľký manevrovací priestor, pokiaľ ide o výklad. Eh, často európske prostriedky končia v rukách poradenských spoločností a teda nie je možné ich využiť na realizáciu konkrétnych eh, projektov. Rôzne stanoviská sa vypracúvajú o tom, ako napríklad zrealizovať verejno-súkromné partnerstvo podľa platných pravidiel. Toto vedie k právnej neistote a k brzdeniu plánovaných investícií e, s využitím podporných programov. Takže komisia by mala preveriť, do akej miery e, sú tie predpisy e, jednoduché a použiteľné. Usmernenia pre široké pásmo aby mali teda objasniť eh, aj eh, štátnu pomoc, eh, komunálnu spoluprácu, spoluprácu verejného a súkromného sektora a tak ďalej. V tej súvislosti potrebné sa zamyslieť nad tým, či by nebolo dobré určité uvoľnenie pravidiel pre štátnu pomoc v prípade širokého pásma, aby sme napríklad odbúrali povolovacie konania od prípadu k prípadu, aby tu boli nejaké štandardizované povolovacie konania Takže cieľom je pokrytie všade vysokorýchlostné, inovatívne internetové služby e-health, e-government, e-learning e, si vyžadujú e, vysokú rýchlosť e, prenosu v vidieckých oblastiach pôsobia firmy, ktoré potrebujú vysokú kapacitu pre downloads, ale aj pre uploady aby mohli tieto firmy svoju činnosť eh, vykonávať náležite. LTE, tieto systémy nie sú postačujúce, aby sa dosiahla čo možno najvyššia rýchlosť prenosu. Pokiaľ ide o potreby do budúcna, LTE je len určitou premosťovacou technológiou. Vychádzame z toho, že táto eh, technológia nie je udržateľná. Mali by sme sa na mobilné aplikácie a toto nám nepomôže prekonať tú digitálnu priepasť, ktorá tu existuje, takže by bolo dobre napríklad investovať napríklad e, e, do vedení, ktoré nebudú okamžite využívané, keď dochádza k um, nejakým prerábkam, renováciám infraštruktúry, aby sa tam vytvorili predpoklady aj na uh, kladenie infraštruktúr pre uh, širokopásmový internet. Sklané vlákno, uh, toto je technológia v budúcnosti, v prípade priemyselných parkov napríklad vo vieckých oblastiach by to malo byť podporované aj z európskych prostriedkov LTE by sme mali uplatňovať eh, v prípade nejakých eh, fariem alebo nejakých eh, osamotených, osamotených usadlostí. V opačnom prípade sklené vlákno, ktoré zodpovedá vývojovému potenciálu a môže vyhovovať zvýšeným nárokom na rýchlosť do budúcna. Toľko teda z mojej strany na teraz. Teším sa na ďalšiu spoluprácu s tými spravodajcami a s ďalšími členmi výboru. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz za Alde Michal Teurer. Ďakujem veľmi pekne spravodajkyni za návrh stanoviska. Oznámenie komisie obsahuje vynikajúci prehľad o aktuálnom stave budovaní širokopásmových sietí je to achilová peta vidického priestoru. Skutočne z celej Európy, teda aj z tých rozvinutých oblastí, sú správy, že sú tam vidiecké oblasti, v ktorých daňoví poradcovia, architekti, ale aj doktory nemôžu riadne pracovať, pretože kapacita internetová ne, nestačí. To znamená, že všetky výhody, ktoré sme plánovali pre vedecký rozvoj, sú spochybňované, keď nie je k dispozícii širokopásmové pripojenie. A to znamená, že všeobecný prístup k týmto technológiám je e, základnou potrebou a preto je potrebné aj konať na štátnej alebo európskej úrovni. V súvislosti e, s tým bodom oznámenie komisie hovorí, že tu je problém čerpania prostriedkov a preto to sa treba pýtať, prečo? V Nemecku sa hovorí o tom, že to príčina je v tom, že v niektorých eh, obciach eh, hovoria, že eh, nechcú vydávať na to také vysoké mm, prostriedky daňových poplatníkov. No a myslím, že tu je na mieste otázka, či technická neutralita, ktorú vyžaduje EÚ, či v tomto prípade je taká rozumná, keď eh, ľudia eh, ľuďom ide o eh, vysoké pripojenie aj cez sklenené vlákna. No a ďalšia vec, keď eh, nevylúčime rádiovú technológiu, čo neurobím, pretože eh, iste pomocou tejto technológie dosiahneme ale niektoré oblasti len pomocou tejto technológie a preto eh, treba sa vysporiadať s témami proaktívne a to okrem nízkych, nízkej prenosnosti, okrem skleneného vlákna sa tu musíme venovať nevyhnutnostiam, objasniť rizika aj zo strany EÚ. Sa musí komisia zaoberať toto tému tak, aby e, dokázala informovať, e, vzdelávať, alebo aby dokázala alebo získala informácie o škodlivosti elektrosmogu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, Elizabeth Schroeder. Ďakujem pekne. Ďakujem spravodajkyne z nášho hľadiska. A tam zhrnula všetky dôležité body. Ja podporujem jej prístup. že celé regióny stavíme tak bokom, keď im nezaručíme širokopásmové pripojenie a je to centrálna centrálna záležitosť. Možno vo Fínsku to nie je úplne predstaviteľné, ale keď to vidíme v Nemecku alebo v Veľkej Británii, tak je to skutočne hrozné a vzniká dojem, že sme o 20 rokov pozadu. A myslím, že aj Fínsko ukázalo, aké, aké dôležité je to pre rozvoj, že aj vo veľmi riedko obývaných oblastiach je skutočne veľmi kvalitné pripojenie a preto je správny ten prístup, že tu bude univerzálna služba a aj na ten, ten problém poradenstva a pomoci je to dôležité a podpory. A pán Trojer povedal, že treba dávať pozor, aby finančné prostriedky boli vydávané udržateľne a dlhodobo, ale či už je to nejaké rádiové spojenie alebo inak, to neviem. Treba tam zaradiť aspekt udržateľnosti, takže projekty financované EÚ a ich riešenia musia byť moderné a splňať najvyššie požiadavky. No a potom ja tie problémy poznám veľmi konkrétne. Dokonca aj v okolí Berlína e, sú isté, isté miesta, ktoré nemajú regióny, pretože e, poskytovateľia tam nezabezpečia dobré, dobré pripojenie. Skutočne ľudia sú úplne odstavení a je to hrozné. No a preto treba, e, keď investujeme štátne prostriedky, musia to byť moderné riešenia a treba zvážiť e, tú hrozbu príliš drahého riešenia. Je to totiž stále nebezpečenstvo, sú to všetko súkromné siete, že budú platiť oveľa viac ako iní. Takže univerzálna služba znamená, že to bude dostupné pre každého bez ohľadu na príjem a miesto bydliska. To treba zdôrazniť. Tá myšlienka tam je, vy ste to tak sformulovali a máte malý priestor, ale v pozmeňujúcich návrhoch by to malo byť ešte silnejšie vyjadrené, aby bolo jasné, v akom rozsahu je to ešte súkromná sieť a v akom rozsahu ešte aj verejnosť získala zodpovedná za túto sieť a teda aj podiel na zisko. Takže aj túto otázku treba vyriešiť ako to korešponduje s inými univerzálnymi služby, službami, napríklad ako s vodou, kanalizáciou, tak aby to neboli len príliš drahé riešenia v riedko osídlených oblastiach. Je to dôležitý problém. Škótsko, Írsko, myslím, že je na tom podobne. Viem, aké problematické to tam niekedy bolo. Tak eh, treba sa tým zaoberať a zhromaždiť eh, všetky poznatky a hľadať tie optimálne riešenia. A treba dávať pozor na to aj, aby sa to tým zaoberal iný výbor, pretože táto pre regionálny rozvoj táto otázka taká dôležitá, že by to ovplyvňuje aj iné myšlienky, ktoré máme pre túto oblasť. Kolegyne, kolegovia, ešte štyri rečníci v tejto, v tejto oblasti a ešte máme eh, dve stanoviska a čas len do 6. Takže prosím, skúste sa vtesnať do jednej minúty. No a slovo dostáva pán De Angelis. Ďakujem, pani predsednička. Spravodajkynia naozaj veľmi dobre pracovala. Rýchly a ultrarýchly prístup na internet a je to veľmi dôležité pre pre podniky, pre firmy a je to pre všetkým dôležité aj pre vidiecké oblasti, ako sa tu už dôraznilo. Ja si myslím, že nové technológie sú veľmi dôležité a preto je potrebné investovať do nových sietí, ktoré budú konkurencieschopné a to či už z verejných zdrojov sa budú financovať a to je dôležité. To je najlepšia záruka na rozvoj širokopásmového internetu Rád by som zdôraznil niektoré základné body, ktoré považujem za rozhodujúce pre tento projekt e, širokého pásma, hlavne pokiaľ ide o hospodárskú súťaž a o prístup k takýmto sieťam. Nezabúdajme, že regióny na vidieku musia odstrániť rôzne prekážky, ale aj zaostávania. Potrebujeme energicky e, investovať e, do nových technológií a tak ďalej. Ja spomeniem 4 body. Poprvé, treba zabezpečiť konkurencie, schopnosť rozvíjať e, otvorené architektúry, aby sme zabranili fragmentácii trhu. Po druhé, potrebujeme plný prístup k infraštruktúram aj pre investorov, ktorí pracujú v optických v kábloch, optických eh, tkanivách a potom náklady musia byť také, aby eh, sme mali konkurencieschopné služby aj z hľadiska nákladov, napríklad zdieľané náklady, aby sa aj štáty zúčastňovali takéhoto financovania pri infraštruktúre, aby mali všetci prístup k takejto siete. A potom maximálne základné služby, maximálne pokrytie vidiecku oblasti nemôžeme nechať bokom, preto na to potrebujeme viacej zdrojov pre tieto regióny, aj pre malé a stredné podniky, ktoré sú v tejto oblasti. Ďakujem, Šonkeli. Prosím o stručnosť. No, pokúsim sa. Ďakujem pekne. Ja myslím, že Sabine veľmi dobre zhrnula situáciu. A my, ak chceme dosiahnuť ciele 2020 a Európska únia a chce byť konkurencieschopná, čo musí byť, tak širokopásové pripojenie je absolútne nevyhnutné. V celej EÚ sú obrovské ešte nezabezpečené miesta. Máme mnoho podnetov a podpory hlavne pre malé a stredné podniky. To je dobré. A oni môžu byť nezávislé, ak majú širokopásmové pripojenie. Je tu smernica o európskom patente, o smernica o službách avšak ich plný potenciál sa nedá využiť bez širokopásmového pripojenia. Takže je to absolútne dôležité. Je rovnako to je dôležité mať teraz širokopásmové pripojenie, rovnako ako mať prístupovú cestu domov. A čím skôr, tak tým lepšie sa to vyplatí z krátkodobého hľadiska. Ja viem, že naša vláda sa zavezala, aby e, do 5 rokov bol, e, bol bolo širokopásmové pripojenie v celej krajine ak zabezpečíme takéto pripojenie v celej Európe eh, do 5 rokov, tak možno dosiahneme naše ciele 2020 Ďakujem pekne. Teraz pani Deli. ďakujem pani predsednička, ďakujem pani spravodajkyňa. Ja tiež pripisujem význam verejného zdravia, áno, digitálny prístup, široké pásmo, to je všetko v poriadku, ale sú osoby, ktoré to neznášajú, to sú tie osoby, ktoré sú elektrocitlivé alebo citlivé na takéto žiarenie. A čo môžeme urobiť, tak v tejto správe musí byť spomenuté aj to, že áno, budeme aplikovať zóny, kde bude vysokopásmové, širokopásmové pripojenie internetu. Ak máme súhlas obyvateľstva, máme povinnosť sa ich spýtať na ich stanovisko. Ja si myslím, že je to naozaj užitočné. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz Lambert van Mistelroy. Ďakujem, pani predsednička. Viacero bodov sa tu spomenulo z hľadiska regionálnej politiky. Pouvažujeme kúsok, že by to bola príležitosť na pripravenie pozmenujúceho návrhu napríklad v teritoriálnej dimenzii našej regionálnej politiky. Ja si myslím, tá zohráva významnú úlohu a je dôležité v Európe aby sme sústredili výskum a vývoj takým spôsobom, aby sme boli najlepší na celosvetovej úrovni v mnohých sektoroch, ale to je možné len vtedy, keď máme dostatok prepojenia a spolupráce. Tieto koncepty sa spomenuli aj v zelenej knihe o územnej kohezii, teda koncentrácia, kohezia a spolupráca. Tieto tri aspekty môžeme takto akceptovať a prijať aj na tejto úrovni. A aby sa nám to podarilo, tak na to potrebujeme široké pásmo. Ja predložím pozmenujúci návrh v tomto zmysle. Optické vlákna. No, oni naozaj zohrávajú významnú úlohu, ale musíme použiť predovšetkým satelitnú technológiu. Tá sa tiež rozvíja a myslím, že by sme o nej mali hovoriť viacej ako doteraz. Ďakujem. Thank you, Lambert. Ďakujem pekne, Lambert. Sabine, chcela by si ešte niečo dodať? No, ja by som chcela poďakovať za podnety. Možno najskôr ešte niečo k tomu, čo povedal Lambert van Nistelrooy náš pôvodný návrh, tam bola aj satelitná technika, kvôli nedostatku miesta sa tam nedostala, ale myslím, že sa vráti, takže netreba sa báť. Myslím, že sme zvážili a musíme využiť všetky technické možnosti, aby sme videckému priestoru zabezpečili rýchly a vysokorýchlostné pripojenie na internet. No a čo sa týka elektrosmogu, tak práve káble zo sklenených vlákien sú ideálne, pretože sa tam transportujú svetelné impulzy a nie elektrický prúd. A práve myslím, že podľa eh, z aspektu ekologického zaťaženia a pre citlivých ľudí sa treba sústrediť na sklenené vlákno a technika LTE. Myslím, že sa vybuduje eh, veľmi hustá sieť a je lepšia, čím sa zníži, zníži zaťaženie elektrosmogom. A myslím teda, že ešte text doplníme o nejaké veci a tie podnety z dnešnej diskusie veľmi rada príjmem. Myslím, že máme široký konsenzus pre stanovisko výboru regi. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne za Bine Verheyen. No a termín na predkladanie pozmúci návrhu 24. marca o 12.00, čo je tento štvrtok. No a teraz dve stanoviská. To závisí úplne na vás. Najskôr Joachim Celer o priority energetickej infraštruktúry na rok 2020 a traja spravodajcovia. Ja by som vás chcela požiadať, skutočne vás prosím, aby ste sa vyjadrili čo najstručnejšie. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja sa budem veľmi snažiť z hľadiska tej komplexnej témy vyjadriť to stručne. Je to stanovisko výboru pre regionálny rozvoj k oznámeniu komisie. A tá správa, tak ako už v predchádzajúcom stanovisku, kde výbore pre priemysel, sa dostal na rokovací stôl. Téma priority energetickej infraštruktúry do roku 2020 a potom koncepcia európskej, integrovanej európskej elektrickej siete, energetickej siete na energie jedna, energetika je jedna z najdôležitejších svetových tém a súčasné udalosti. Tomu ešte dodávajú osobitný význam. Máme veľmi málo času, keďže výbor pre priemysel minulý týždeň o tom už usporiadal vypočutie a už v máji sa uskutoční hlasovanie, takže v apríli my už musíme hlasovať o našom stanovisku. Ak, tak aby sme eh, mohli zaujať stanovisko v súvislosti s hlasovaním vo výbore pre priemysel. Zum Thema selbst. No ešte k tej samotnej téme. Keď hovoríme o energetike, tak veľmi rýchlo sa dostaneme k cieľom 2020. -20 a to tiež do roku 2020 má podiel obnoviteľných energií v EÚ byť 20 pri výrobe, výrobe energie. Majú e, byť znížené emisie CO2 o 20 dokonca je, sa niektorí žiadajú 30 Ak budú splnené predpoklady a zisky z elektrickej eh, účinnosti eh, v rámci úspory energie mali by tiež 20 pri získaní energie. No a to sú všetko veľmi dobré ciele, avšak sme od nich milo vzdelení. No a základným predpokladom je budovanie a modernizácia energetickej infraštruktúry, ktorá je v Európe zastarala a zle prepojená oznámenie komisie k tejto veci, o tom som už hovoril. Pritom predpokladá tri body. Najskôr analýzu poukazuje na potreby, ktoré z toho vyplývajú a rovnako oznamuje a hovorí o tom, aké iniciatívy zamýšľa prijatie v otázkach energetickej infraštruktúry a ich budovania v Európe sa postupovalo ďalej. A pritom sa objavujú dve veľké témy. Jedna oblasť je e, povolovanie projektov, s čím sa zaoberá náš výbor, hlavne otázky povolovania v Európe sa riešia na národnej alebo regionálnej úrovni aj po druhé, to je financovanie projektov. Aj tu je situácia veľmi rôzna. No a finančné potreby v rámci dosahovania cieľov bude, alebo komisia odhaduje na 1 miliardu eur. Polovicu z toho je potrebná na obnovu energetických sietí. No a k tomu len toľko, že myslím, že tieto predpoklady alebo táto potreba eh, sa nebude dať pokryť z, z štruktúrálnych alebo kohezných fondov. Ak toto, kto si to myslí, tak eh, sa míli a preceňuje navýšenie finančných prostriedkov, ktoré budú dostupné. Takže tu treba hľadať iné nástroje financovania a k tomu komisia dáva určité odporúčania. Nevyhnutné však v tomto je, aby tie rôzne finančné zdroje boli koordinované a to sa týka aj vnútorného trhu s energiami, ktorý treba ďalej rozvíjať. A už som spomínal, že dôležité je, dôležité je aj zapojenie regionálnej a lokálnej úrovne, samozrejme aj členských štátov, a to v otázkach povolovania plánov a stavebných zámerov, stavebných projektov pri budovaní energetickej infraštruktúry. Vieme, každý je za úspory energie, za ochranu životného prostredia, klímy, využívanie obnoviteľných eh, zdrojov energií. Avšak len dovtedy, pokiaľ nemusí sa nikto sám prispôsobovať. Potom v mnohých eh, ohľadoch eh, je, sú, sa objavujú protesty, či rolníkov z Brandenburska, ktorí už nechcú, eh, aby na ich poliach boli stávané veterné elektrárne, alebo nechcú, aby sa na ich eh, pozemkoch skladovalo CCS. No aj čo sa týka eh, rôznych vedení a budovania sieti, tak obyvateľe protestujú ak sa to týka už ich vlastnej kvality života. Takže potrebujeme transparentné plánovanie a konanie na všetkých úrovniach a len ak všetci sa nejak spoja, tak to je nevyhnutná podmienka pre dosiahnutie cieľov Európskej únie. keď sme príjmali a formulovali stanovisko a odporúčania pre stanovisko, tak sme mali isté problémy. Návrh e, mal byť obmedzený na 1500 znakov. Ďakujem sekretariátu komisie, ale pani Kaleta a pánovi Rajchlovi z našej skupiny, aby sa nám podarilo aspoň čiastočne vyjadriť naše dôležité názory v šiestich tézach. Myslím, že diskusia je otvorená. Ja sa teším na, na pozmeňovacie návrhy a dúfam, že výsledok bude taká správa, také stanovisko, že otázky regionálnej politiky v súvislosti s energetickou infraštruktúrou sa budú dať spojiť a odrazia diskusia. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, kolegyne, kolegovia. Šiesti sa prihlásili do diskusie, takže siedmi. A ešte máme pred sebou jedno stanovisko. Takže ja si nemyslím, že to posledné stanovisko budeme môcť prerokovať dnes, pokiaľ dnes nebude každý hovoriť jednu minútu. Takže týmto otvorím diskusiu. Poprvé, ako prvá, Maria Irigoyen. E, gracias, Ďakujem pekne, pani predsednička. Budem sa snažiť byť čo najstručnejšia. Ja gratulujem spravodajcovi za jeho prácu, aj za prácu, ktorú predložil eh, zachytáva podstatné body, ktoré ja považujem za dôležité v tomto stanovisku, ale v každom prípade je potrebné začleniť niektoré body do stanoviska nášho výboru a posilniť niektoré myšlienky. V prvom rade by sme mali spomenúť geografické prekážky, ktoré vyplývajú zo situácie ostrovných teritorií. A to sa veľmi ťažko tieto regióny dajú alebo zaintegrujú do energetickej siete a preto potrebujeme stratégiu na európskej úrovni, kde sa má dosiahnuť väčšia diverzifikácia energetických zdrojov a používať obnoviteľné zdroje, aby sme nezávislí od zahraničia. Musíme podporovať aj európsky nástroj pre technické pomoci Leonard, ktorý začal v decembri 2009 a podporili to Európska komisia a Európska investičná banka na podporu miest a regiónov. Po tretie, pod, posilniť e, spoluprácu medzi štátmi a regiónmi je potrebné podporovať regionálnu spoluprácu aby sa stanovili záväzné ciele na interkonexie prepojenia medzi členskými štátmi, či už špecifickými technologickými platformami alebo inak. A tiež si myslím, že by bolo užitočné požiadať komisiu, aby predlúžila návrh o vytvorení systému kompenzácií a podnetov, ktorý bude zameraný na regióny a členské štáty, aby sa správne projekty európskeho záujmu spravovali, ale aby sa podporovali investície do technológií, aby sa podporovala inovácia výrobného procesu. Ďakujem ešte raz pánovi spravodajcovi a ja predložím niekoľko pozmenujúcich návrhov v zmysle toho, čo som povedala teraz Rika. Mane? Kiitoksia puheenjohtaja. Omalta osaltani myös haluan kiittää. Ďakujem pekne, pani predsednička. A ja by som chcela poďakovať autorovi stanoviska za vynikajúci základ. Ja si myslím, že ešte viac by sme mali zúrazniť úlohu koheznej politiky v súvislosti s tým, koľko projektov sme už podporili a financovali, rôzne energetické riešenia, práve cez koheznú politiku. No a keď myslíme na cieľe EU 2020 a tak myslím, že sa dá povedať, že kohezná politika bude mať veľmi dôležitú úlohu. Ja by som chcela ešte zdôrazniť miestnú produkciu energie. Máme skutočne množstvo e, rôznych možností produkcie energie a veľmi často spojených s obnoviteľnými zdrojmi a ich možnosťami. A myslím, že to treba spomenúť. čo sa týka energetickej účinnosti, to už Joachim povedal sám. Ja myslím, že treba zdôrazniť úlohu miesta. Tak úloha miesta v rámci regionálnej politiky by mohla byť odpovedou na e, ciele energetickej účinnosti. Za veľmi dobre považujem, že rozdielne fondy vnímame ako negatívne veci. Ja si tiež myslím, že financovanie prostredníctvom existujúcich mechanizmov ako kohezná politika SPP malo byť realizované. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Elizabeth Schroeder. Ja, ich will mich, äh, sehr... Áno, budem naozaj veľmi stručná. Chyba mi v stanovisku jedna dôležitá vec a tu tam treba zaplac- zapracovať regionálny prístup v tomto stanovisku musí byť naozaj zohľadnený. Ako rozdeliť e, centrálne a decentrálne siete? Zo štruktúrálnych e, fondov predsa nemôžu byť financované centrálne siete. Ide o to, ak sa chceme dostať k obnoviteľným zdrojom energie, a o to nám ide, tak tu musí byť prístup k obnoviteľným zdrojom. To sú decentrálne zdroje a tie musia mať prístup k centrálnym zdrojom. Toto je predsa predpoklad k tomu, aby sme mohli vo väčšej miere využívať obnoviteľné zdroje. Takže napríklad v prípade skladovania energie, ktoré sa často deje inde, než sa produkuje energia. My sme navrhli, my zelení, aj štúdiu pre regionálny výbor o tom, ako sa môžu decentrálne siete napojiť na tie centrálne a aké dopady to bude mať z hospodárskeho hľadiska na regióny. Toto je tá centrálna, centrálna otázka. Robí sa táto štúdia? A toto je dôležité v súvislosti s štruktúralnými fondami. Toto je veľmi dôležité, pretože to, čo sa uvádza v poslednom odseku, v tom prípade nebude splnené teda využívanie prostriedkov na lokálnej a regionálnej úrovni. Karim Mabel. Jedným z cieľom stratégie 2020 je bojovať proti chudobe a máme tu nový fenomén energetická chudoba a takže výzvou je, aby sme pracovali aj v v stavebnom priemysle, v oblasti bývania a kde je ten boj, je to boj pre zamestnanosť staviteľstvo alebo mm, bývanie, to je 40 skleníkových plynov a keby sme išli cestou inovácie a tam je dôležité, tam môže zohrať úlohu regionálna politika, lokálna politika a potom financovanie. Musíme mať dlhodobé vízie, nie krátkodobé, musíme byť ambiciozni. Ja si myslím, že Eh, energetická účinnosť Európa musí byť ambiciozná a ja som urobila aj návrh vytvoriť špeciálny fond pre energetickú účinnosť. Sadnime si k stolu eh, k BIE a ďalšie inštitúcie, aby sme vytvorili niečo, aby sme niečo mohli vytvoriť. A musíme využívať eh, a vymeniať si dobré skúsenosti a praktiky. To nám chýba k tej energetickej infraštruktúre a potom tá rozhodujúca úlaha miest, či budú mať priame financovanie, teda problematika priameho prepojenia miesta financovania. To sa musí jasne tu vysvetliť. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem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 Treba brať do úvahy aj posledné vyhlásenia komisára Ottingera, aká je prvá myšlienka infraštruktúra pre zadefinované obdobie. To musí byť spôsob, ako realizovať ciele stratégie 2020 Infraštruktúra to je materiálny základ prenosu energie. Infraštruktúra je aj alternatívou ako spôsob ako e, zamedziť závislosti na Rusku alebo spôsob, ako obmedziť krízy, tak ako sme ich zaznamenali a také krízy, aké sú napríklad v Severnej Afrike. Infraštruktúra musí privilegovať e, európskych spotrebiteľov, nie firmy a nadnárodné spoločnosti, ktoré už aj tak majú obrovský vplyv, dokonca aj tu v parlamente. Štvrtá myšlienka, spoločné kritéria pre bezpečné prevádzkovanie, aby sme, zabu- aby sme zabránili katastrofám. Pozrime sa napríklad na Mexický záliv alebo pozrime sa na Japonsko do Fukushimy. Všetky tieto aspekty by mali byť v tom návrhu. Pán Obermajer, ďakujem pekne, pani predsednička. Chcem zagratulovať aj autorovi stanoviska. A dovolím si upresniť bod číslo 2 preto, že makroregionálna stratégia je veľmi dôležitá, ale je to trošku abstraktné, trošku všeobecné, takže by sme to mohli skonkretizovať. Konkrétne ide o zapojenie stratégie, napríklad stratégie pre povode Dunaja. Prečo? Už preto, lebo je to pekne naformulované abstraktne, ale tá praktická práca pokrývkáva e, napríklad v prípade tej stratégie povodia Dunaja, napríklad e, cezhraničné projekty chýbajú, potom jadrová energia a zdá sa, že komisia to tu nemá pod kontrolou. Áno, treba vyzvať komisiu, a preto predložím pozmeňovacie návrhy v tomto zmysle, aby sme tu nemali len pekné abstraktné formulácie, ale aby konkrétne aj komisia bola vyzvaná k činnosti. Olži Vlasak. Vážená pani... Oldřich Vlasak, pani predsednička, dovolte mi, aby som urobil len zo pár poznámok k tejto diskusii. Práve preto, že ide o energetickú infraštruktúru, nesmieme zabúdať na územné plánovanie a na cezhraničnú koordináciu takýchto projektov. Základné parametry energetickej účinnosti sa tu už spomenuli a musíme si uvedomiť, že kvalitnejšie prenosové siete majú aj nižšie straty. A tiež je potrebné do tohto procesu zahrnúť aj otázku územného riadenia a stavebných povolení, pretože Predlžovanie niektorých stavieb by mohlo ohroziť veľké projekty. Ďakujem. Charles? Uh, Áno, stručne už tu oznelo veľa obnoviteľnej energii a teda ja to samozrejme podporujem, čím viac toho bude, tým lepšie. A prírodné katastrofy, udalosti v Japonsku poukazujú presne na dôležitosť tejto oblasti. Musíme byť sebestační v Európe v rámci možností. Ja vítam dokument z komisie v tejto súvislosti. Myslím si, že to musíme robiť rýchlejšie. Lokálne, národné orgány musia stanovovať ciele pokiaľ ide o verejné budovy, ale aj súkromné, nové, staré pre dopravu, jednotlivé dopravné prostriedky a pokiaľ ide o zariadenia. Je tu naozaj čo zlepšovať, je tu veľký potenciál zlepšovania, toto musíme zohľadniť. Ďakujem pekne. Joachim, na minútku, respektíve pol minúty, ak ťa môžem poprosiť. Áno, ďakujem eh, pani predsedničko, ďakujem všetkým kolegom za to, čo povedali. Ja som povedal, že mám 1500 znakov, eh, takže škrty eh, sú potrebné, krátenie je potrebné. Pani Schröter, áno, centrálne siete nemajú byť financované z štruktúrálnych fondov. Komisia by mala jasne rozdeľovať medzi tým, čo považuje za prioritné eh, v prepojení sietí, aby sa to dialo v regiónoch, napríklad regióny s geografickými prekažkami, ktoré ale majú osobitné klimatické podmienky výhodné, teda keď tam je eh, slnko alebo vietor, a napriek tomu sa tam z 95% vyrába energia z fosílnych palív, tak je tam potreba konať v tom smere, ktorý sme tu opísali, teda obnoviteľným zdrojov energie. Po minúti som už hovoril, takže sa teším na vaše pozmeňovacie návrhy a teším sa na spoluprácu na konečnom znení môjho stanoviska. Ďakujem pekne. 24.3.12.00 na poludnie končí lehota na pozmeňovacie návrhy. A teraz rýchlo k správe pána Sekierského o spoločnej hospodárskej politike a poprosím všetkých, ktorí sa budú vyjadrovať, aby to urobili stručne. Pán Siekierský ako prvý. Komunikat komisji Wspólna polityka rolna do 20. Oznámenie Európskej komisie o SPP do roku 2020, rozvoj témy e, tak, ako by mala vyzerať SPP, zvládnutie budúcich vízie v oblasti potravín, prírodných zdrojov a území. Takže opúšťame tú tradičnú SPP, kde ciele boli zadefinované v rímskej zmluve v cieľoch o potravinovej bezpečnosti, o prístupných cenách potravín a o dostatočnom decentnom e, príjme pre farmárov. A ide teda o otázku bezpečnosti dodávok potravín, o otázku bezpečnosti kvality noriem. Zažili sme e, rôzne zmeny a teda vývoj v SPP. V minulosti SPP dostávala 75 rozpočtu, teraz je to 40 Poprvýkrát kohezná politika dostáva viacej z rozpočtu ako SPP. Zažili sme intervenčné ceny, minimálne ceny, e, pomoc e, výrobe, historickú pomoc kde sa uvažovalo o pomoci na základe referenčného roku z roku 2000 a farmári e, museli e, sledovať istým spôsobom alebo postupovať podľa signálov z trhu. Takže zažili sme aj významné zásahy do poľnohospodárskeho trhu, ktoré neboli vždy účinné. Takže je to aj problém dohodu, dohody z VTO. Polnohospodárstvo to je aj produkcia, ale veľmi špecifická produkcia, pretože sa robí e, pod otvoreným nebom táto produkcia, ktorá má teda určité špecifika. A ja by som rád opísal súčasnú situáciu európskych farmárov. Úroveň príjmov je od 50 do 60 príjmov e, zamestnancov z iných sektorov, tých 55 až 60 alebo 70 iných pracovných skupín a polovicu predstavujú tia, tá, predstavuje tá pomoc z EÚ. Takže vidíme, aká ťažká je situácia farmárov, tak v starých ako aj v nových členských štátoch. Uh, obyvateľstvo v poľnohospodárstve tiež starne a čo je horšie, z mnohých území, z vidieka mizne život. Poľnohospodárstvo to nie je len poľnohospodárska výroba, ale to je aj e, produkcia rôznych verejných služieb, a za ktoré doteraz farmári žiadne peniaze nedostávali. V roku 2008 sa urobila analýza či previerka SPP a na základe e, tejto revízie sa ukázalo, že došlo k určitým e, problémom či chybám a že je potrebné prijať opatrenia. E, v tejto analýze sa hovorí predovšetkým, aké usmernenia by sme mali e, robiť, akým smerom by sme mali ísť a aká bude budúcnosť SPP. V novembri Európska komisia predložila túto správu, o, ktorej som spomínal, o ktorú som spomínal predtým, akým spôsobom zmodernizovať situáciu SPP a výbor Agri, konkrétne pán Des, pripravuje správu k tejto problematike. Pokiaľ ide o nové výzvy, vychádzajú predovšetkým z toho, ako môžeme zaručiť kohéziu všetkých politík, tak ako ich vysvetľuje Európska komisia. Prvý bod, ktorý je veľkou výzvou, je, čo sa deje v súčasnosti v SPP. Možno aj niektorí z vás si pra- sa prekvapíte, keď poviem, že v tomto prípade potrebujeme novú a silnú SPP. Nezabúdajme, že za posledných 20 rokov došlo k stagnácii v poľnohospodárskej politike v e Keď v iných regiónoch či oblastiach došlo o dvojbodový nárast. Takže musíme dosiahnuť to, aby sa prijali opatrenia, ktoré sú trhovo zamerané a ktoré zabezpečia dobrý výsledok pre farmárov. Zároveň zabezpečíme potravinovú bezpečnosť. Budeme sledovať, e, akým spôsobom sa vyvia starostlivosť o zvierat, zároveň rešpektovanie životného prostredia, environmentálnych noriem a zároveň zabezpečiť vyrovnaný rozvoj, ktorý bude vychádzať z rôznych iniciatív vzdelanosti a aby sme dosiahli ciele stratégie 2020. Tento rast musí byť taký, ktorý zaručí lepšiu súdržnosť tak z ekonomického, ako aj sociálneho a environmentálneho hľadiska. V bode 2 vysvetľujem, ako vyzerá európske poľnohospodárstvo, definujeme, ako môžeme zlepšiť schopnosť nášho poľnohospodárstva a ako môžeme zvyšiť zdroje farmárov. A tiež hovoríme o poľnohospodárskom rozvoji, ktorý by bral do úvahy aj potenciál územného rozvoja a to je podmienka sine qua non na to, aby sa úspešne SPP rozvíjala. Hovorím o historických kritériách, pokiaľ ide o platby. Definuje sa, alebo hovorí sa o tom termíne toho, ako sa má revidovať SPP a ako treba zadefinovať SPP v rámci nových víziev. V nasledujúcom bode hovoríme o, ktoré, o problémoch, ktoré vyplývajú z veľkosti fariem. Existujú farmy, ktoré sú obrovské a ktoré zaručujú verejný blahobyt všeobecne, niektoré sú menšie a preto Musia existovať nástroje na, nástroje na podporu diverzifikácie zdrojov týchto fariem a aby sa podporovala predovšetkým pridaná hodnota, ktorá ktorú tieto produkujú. Musí existovať taký model, model poľnohospodárstva, ktoré bude konkurencieschopné a zároveň nepôjde cestou intenzívnou, ale ktoré sa bude e, rozvíjať, takže bude zlepšovať kvalitu výrobkov, kvalitu potravín Eh, bude zlepšovať chuť potravín. Hovorí sa tiež, o produkcii z rôznych zdrojov, napríklad, že by v poľnohospodárstve by sa našli zdroje obnoviteľných energií a že by sa aj našli také a využili také hodnoty, ako môže byť gastronomické dedičstvo a podobne. To všetko môže zaručiť rozvoj vidieka. To je rozhodujúci prvok pre rozvoj regiónov a pre vidiecký rozvoj v rámci týchto rôznych aspektov plnospodárstva. A potom hovoríme, že je potrebné zachovať kohezné kritérium v jednotlivých pilieroch. Druhý pilier je pilier vidieckého rozvoja, infraštruktúr, ktoré existujú či už z technického, ako aj vzdelanostného či sociálneho hľadiska. Tie sú podľa nás dôležité pre vidiecký rozvoj, aby sme zabezpečili diverzitu týchto vidieckých regiónov a preto je dôležité, aby tento druhý pilier zohrával aj druhú funkciu, tak ako to hovorí správa Destam, sa hovorí, že treba začleniť aj tú ekologickú variantu. Ale zároveň to musí byť napojené na všetko to, čo súvisí s vidieckým rozvojom a musí vytvárať podmienky na to, aby sa vidiek rozvíjal aj mimo polnohospodárstva, inými smermi. Musí to súvisieť so všetkými podmienkami rozvoja poľnohospodárstva vo všetkých jeho aspektoch. A na to je potrebné mať koordináciu medzi SPP a koheznou politikou. A táto koordinácia je prvý signál alebo posolstvo, ktoré vysielame, ale zároveň požadujeme aby koordinácia išla ďalej, pretože inak sa plne nevyužijú jednotlivé možnosti, ktoré poskytuje vidiek, e, ktoré poskytuje politika vidieckého rozvoja SPP a treba urobiť všetko preto, aby sa tieto úsilia prepojili v oboch týchto oblastiach. Ďakujem pekne, pán Alveš. Soldáru, Sikierský. Ďakujem pekne. Poprvé by som poďakoval pánovi Siekierskému, pretože veľmi jasne nastolil všetky významné body. A rád by som sa tiež venoval otázke SPP, ako rešpektovať potravinovú bezpečnosť, ako zahrnúť environmentálny aspekt a tak ďalej. Musíme začleniť tie environmentálne výzvy a aspekty otázky konkurencie schopnosti, otázky klimatických zmien a to všetko musíme vykázať, vychádzať z účinnosti a rovnakého prístupu. Ten rovnaký prístup je veľmi dôležitý, pretože musíme lepšie rozdeliť pomoc do, na území na základe historických kritérií a tiež potrebujeme väčšiu rovnosť e, pri rozdelení z hľadiska potrieb EÚ a z hľadiska potrieb farmárov. Tá rovnosť farmárov aj v rámci EU, aj mimo EU je dôležitá. Táto politika musí umožniť, aby plnohospodárstvo existovalo vo všetkých regiónoch EÚ a pre nás v našom výbore je to rozhodujúce. A pri distribuovaní fondov z druhého pilier, tak musíme brať do úvahy kritéria územnej súdržnosti a SPP. Nevždy poskytuje trhové nástroje, takže musí mať nástroje na riadenie rizik a kríz a v tom musí zohrávať významnú úlohu a potrebujeme viacej inovácií, potrebujeme vytvárať pracovné miesta, aby sme dynamizovali vidiek a potrebujeme vytvoriť mechanizmy na to, aby mladí ľudia ostávali na vidieku nielen preto, aby sa venovali poľnohospodárstvu, ale aby aj poskytovali špecializované služby, ktoré poľnohospodári potrebujú, ale aj iné služby. Potrebujeme diverzifikovať jednoducho život na vidieku a potrebujeme oživiť ten sociálny život e, na vidieku a potrebujeme dosiahnuť rovnováhu, demografickú rovnováhu v týchto oblastiach. A to je to, čo som chcel povedať teraz Ramona Manescu. Ďakujem pekne, pani predsednička. Rada by som pogratulovala pánovi Sekirskému k jeho stanovisku. Veľmi stručne Rada by som pripomenula niekoľko bodov, ktoré sú podľa mňa veľmi dôležité, keď hovoríme o budúcnosti SPP. Adaptácia systému poľnohospodárskych fondov a tiež kritériá pre priame platby v poľnohospodárstve podľa problémov, eh, ktorým farmári čelia pre farmárov, musíme pomáhať, dávať im také platby, musíme zlepšovať ich výkonnosť, výkonnosť ich fariem a takto môžu stanovovať priority. Ďalším významným aspektom je uchovanie, ako povedal spravodajca, a uchovanie kritérií koheznosti a zlepšie koordinovať SPP a politiku koheznej politiky a v neposlednom rade aj ochrana životného prostredia, potrebujeme rovnováhu medzi environmentálnymi predpovediami a e, predpovediami vývoja SPP, aby sme dosiahli optimálne výsledky. Rika Maner. Ďakujem pekne. Hiilyn alueellista merkitystä ja kaiken lähtökohta on mielestäni se, että kaikkialla Euroopassa pitää... Dovolte mi, aby som sa vyjadrila k záujmom plnohospodárov vo vidieckých oblastiach. Aj v Európe predsa musí byť možné vyžiť eh, z polnospodárskej aktivity u nás vo Fínsku. Eh, máme metre snehu. Keď to porovnáme s Bruselom, tak je to obrovský rozdiel, takže každá krajina má iné predpoklady. Potrebujeme veľmi silný druhý pilier a musíme mať aj možnosť využívať spolufinancovania LFA. Toto je dôležitá súčasť druhého piliera a tiež e, opatrenia v oblasti zeleného hospodárstva, všetko to spadá do druhého piliera. Veľmi dobre na tomto stanovisku je to, že sa tam zdôrazňuje úloha lesov, aj tie spadajú pod SPP a tiež sa vyjadrujeme k tomu, že sú veľmi dôležité rodinné podniky v polnohospodárstve. A ešte posledný rečník. E, pani predsedkynia, ja chci také pou... Pani predsednička, veľmi stručne by som poďakoval pánovi Sikerskomi za jeho roši, e, rozsiahle stanovisko a vítam to, že spomenul veľký význam územnej problematiky a druhého piliera v SPP. Som toho názoru, že na to, aby sa vidiek nevyľudňoval, je potrebné z tohto druhého piliera zlepšiť infraštruktúru služby a zaistiť dostatok pracovných miest na vidieku. Ďakujem. Thank you very much. Česlav, would you like to add? Ďakujem pekne. Chceli by ste ešte niečo dodať? Na pol minúty. Ja mám rovnaký názor. Ako názory, ktoré boli v mojom pôvodnom stanovisku, avšak museli byť, muselo to byť trochu skrátené. SPP musí byť prispôsobená z regionálneho hľadiska. A rovnako súhlasím s prenosom know-how a inovácií. V roku 2050 bude na svete žiť 9 miliard ľudí a budeme potrebovať 80 viac potravín. V Európe 40 miliónov ľudí žije v chudobe a to sú veľmi závažné problémy. Ja sa teším na všetky príspevky kolegyň a kolegov. Ďakujem pekne. Tak v prípade iných správ 24. marec 12.00 je lehota na predkladanie pozmeňujúcich návrhov pre všetkých, ktorí chcú nejaké predložiť. A tým končím dnesne zasadnutie a teraz sa uskutoční zasadnutie koordinátorov. Takže pre všetkých ostatných zajtra o 9. pokračujeme. Čaká nás um, dlhá séria hlasovaní a prosím vás čo najrýchlejšie odísť z miestnosti, aby sme mohli okamžite pokračovať so zasadnutím koordinátorov all the compromises so work. what I do of okay.